Colleghi, grazie, possiamo cominciare i nostri lavori. Innanzitutto la... Dobrý deň, kolegovia. E, takže čo sa týka odsúhlasenia programu, chcem pripomenúť, že v súlade s tým, čo bolo oznámené už minulý týždeň, návrh správy pána Albertínyho, ktorý sa týka spôsobu, ako členské štáty kontrolujú exekutívne výkonné akty komisie v zmysle článku 291 zmluvy. O tejto správe sa bude diskutovať dnes popoludní o tretej pred vypočutím o novej euroatlantickej bezpečnostnej architektúre. Takisto vás chcem informovať, že zajtra od 11. do 12. keď budeme diskutovať o situácii v Kyrgyzstane, pán doktor Pierre Moleri, Morelli, náš zvláštny, zvláštny zástupca v Ázii, sa zúčastní tohto rokovania. A ešte chcem upozorniť na nový bod, ktorý bol pripojený k programu, konkrétne dnes večer o 6. Generálny riaditeľ Rady pre zahraničné a vojenské záležitosti, pán Robert Cooper, sa zúčastní briefingu, ktorý sa bude týkať zasadnutia Rady KR 14. júna. Takže, ak nie sú žiadne námietky, tak môžeme prijať tento program. A takisto môžeme odsúhlasiť zápis z schôdze z 27. a 28. marca a 27. mája. Ak nie sú námietky, tak je to prijaté a môžeme prejsť k výmene názorov s pánom Petrom Fejfem, ktorý je zvláštnym zástupcom Európskej únie v Kosove. E, týmto by som ho chcela e, privítať, chcel privítať. Pripomínam, že je zvláštnym zástupcom v Kosove a samozrejme my máme veľký záujem na tom, akým, situácia, akým spôsobom sa situácia v Kosove vyvíja. Doktor Fife prišiel v rámci dnešnej diskusie, sa dostavil, pretože zajtra eh, príjmeme uznesenie o Kosove o to viac je zaujímavá jeho prítomnosť. V minulých týždňoch došlo k veľkému vývoju. Vláda zaznamenala určitý pokrok pri príjmaní reforiem, ale ešte stále sú tu určité obavy týkajúce sa rokovania vlády a stavu práv v Kosove. Preto všetkým ide o reformu súdnictva, o boj proti korupcii. Toto je prioritný cieľ a Pokrok, ktorý bol v tomto sektore dosiahnutý, je zatiaľ nepostačujúci. EULEX zaznamenal úspech, čo sa týka policie a colnej správy, ale je to ťažšie v oblasti súdnictva. Tam je to horšie. Boj proti korupcii a trestanie vojenských zločincov sú problematické oblasti, preto je dôležité, aby sa v Kosove nastolila klíma nestrannosti a kľudu, tak, ako tak aby obyvateľia videli, že právo platí rovnako pre všetkých. 6 mesiacov po voľbách by ma zaujímalo, ako tam prebieha systém decentralizácie. E, nižšie územné e, celky, e, správy obce, ako začali plniť svoje právomoci a či majú potrebné zdroje pre plnenie týchto funkcií. Ja som spomenul len niekoľko bodov. Myslím, že teraz bude dôležitejšie vypočuť si vás. Pán doktor Fajf, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Vážení členovia výboru, toto je tretí raz, čo som bol pozvaný E, do vášho kruhu, keďže som bol vymenovaný ako osobitný zástupca EÚ v Kosove vo februári 2008. Toto je jasné znamenie signifantnosti, ktorú pripisuje Európsky parlament Západnému Balkánu, regiónu Západného Balkánu. Som presvedčený, že Európsky parlament e, vo výraznej miere prispieva k celkovému prístupu Európskej únie Kosove. E, ja vám ponúknem e, akúkoľvek podporu, akú budem môcť podporiť. Čo sa týka budúcnosti, čakajú nás e, krušné časy. Chcel by som začať tým, že urobím taký, taký E, prehľad udalostí v Kosove od môjho posledného e, vystúpenia v Kosove. Poviem niečo o pokroku a načrtnem aj hlavné výzvy do najbližších mesiacov. Avšak e, tento obraz by nebol kompletný bez toho, aby som spomenul úlohu Európskej únie v následnosti na vstup Lisabonskej zmluvy do platnosti a na regionálne dynamiky v poradnom stanovisku Medzinárodného súdneho dvora. Verím, že nadchádzajúce obdobie eh, obsahuje podujatia, ktoré si vyžadujú eh, veľkú pozornosť, ale sú tu aj prospekty pre novú regionálnu dynamiku. Než budem pokračovať, dovolte mi pripomenúť, že udržiavam e, pravidelný kontakt so spravodajcom e, parlamentu pre Kosovo, pani Ulrike Lunaček. Od jej vymenovania sme e, nadviazali dobrú komunikáciu o situácii v Kosove a ja môžem uvítať jej záväzky voči Kosovu. V následnosti na kontinuálne kroky pri budovaní právneho a inštitučného rámca v Kosove e, som menoval e, európsku perspektívu ako strategickú perspektívu do mojej práce. Kosovo e, v podstate postupuje napriek určitým prerušeniam, avšak je kľúčové, aby sme nestrácali prehľad o e, stálom kurze Kosova smerom k Európskej únii. Minulý rok Kesovo, sa v Kosove konali prvé vlády od e, vyhlásenia e, nezávislosti. Um, voľby do vyšších územných celkov boli organizované kosovskými orgánmi, medzinárodnou pomocou a dôležitým budovaním kapacít kľúčových oblastiach organizácie. Boli kľúčové na zabezpečenie demokratickej účasti eh, srbskej komunity v Kosove. Vo všeobecnosti eh, voľby eh, boli vnímané ako v súlade s medzinárodnými štandardmi. Toto bol názor medzinárodných pozorovateľov, ale došlo k menším incidentom, a boli zaznamenané nedostatky, nedostatky pri realizovaní e, týchto prvých volieb. Chcel by som využiť túto príležitosť a poďakovať sa výboru za to, že zareagoval pozitívne na môj návrh zaslať e, pozorovateľskú delegáciu na monitorovanie týchto volieb. Prítomnosť Európskeho parlamentu e, bola veľmi ocenená kosovskými orgánmi a mm, spôsobila medzinárodnú pozornosť, ako aj e, hodnovernosť výsledkov. Ehm, e, e, v reakcii na podporu transparentnosti som e, e, zabezpečil širšie medzinárodné monitorovanie mm, a viedlo to k spolupráci s Európskou sieťou a s podporou európskych štátov Európska komisia takisto spustila, e, teda zahájila expertný tím na kombinovanie volieb. Kombinované monitorovacie úsilia e, odhalili oblasti, ktoré e, si vyžadujú ešte vylepšenie a ktoré nastolili aj kosovské orgány s pomocou medzinárodného spoločenstva mm. Všeobecné voľby sa očakávajú budúci rok a toto je naozaj dôležitá práca. E, moja kancelária bude naďalej prispievať k tomuto procesu. E, vládna koalícia viedla k zmenám vo svojom zložení vrátane zavedenia ministra pre, pre európsku integráciu. Toto tiež bolo spôsobené voľbami Myslím, že nový tím eh, priniesol nové čerstvé skúsenosti do vládnej koalície, čo sa môže ukázať byť nápomocné pri zlepšovaní kvality vládnutia a tempa reforiem. Eh, v novo založených územných celkoch eh, voľby umožnili účasť Eh, srbskej komunity v Kosove. Eh, Gracanica, Klokot, Vrbovač a Rany Luk, toto sú nové územné celky a existujúce územné celky Strpce. Eh, tu teraz vládnu zástupcovia kosovských Srbov vďaka voličom, ktorí využili príležitosť a vyjadrili sa ohľadom vlastných záležitostí Mm, vyššie územné celky a starostovia e, sú vo funkcii a e, začala sa práca e, plnenia očakávaní e, voličov. Napríklad v Gracanici e, nová vláda začala mm, e, prácu na infraštruktúre, vrátane e, vrátane hlavnej diálnice, ktorá prechádza týmto územným celkom. Včera e, nová, nový územný celok Parteš um, um, tu sa konali voľby s účasťou vyše 62%, čo je naozaj pôsobivá demonstrácia pripravenosti väčšiny Um, uh, obyvateľstva uh, kosovskej menšiny Partešu, uh, využiť príležitosti a hodnoty dané ústavou. Demokratická multietnická krajina, ktorá je domovom pre všetkých svojich občanov. Úspešné voľby v Parteši jasne poukázali na to, že časy sa zmenili. Zatiaľ čo Parteš v minulosti bolo miestom, ktoré odporovalo spolupráci s ANMIK a orgánmi Prištiny. Teraz e, je to e, obec s najvyššou účasťou. Žijeme v novej ére spolupráce namiesto bojkotu. Zvyšujúci sa počet kosovských Srbov e, chcú využiť svoje práva a rozhodovať o záležitostiach sami za seba. Jasná vôľa e, sr- kosovských Srbov e, naďalej tu pretrvávajú určité prekážky. Vo všetkých týchto miestach e, srbské štruktúry naďalej operujú paralelne e, s legitímnymi e, e, lokálnymi e, vládami. V niektorých oblastiach mm, sa dospelo k modusu vivendi, v ďalších e, toto predstavuje naďalej prebiehajúci proces. Navyše, presun financovania a e, kompetencií e, do nových územných celkov v niektorých inštanciách nenapredoval tak hladko, ako sa očakávalo. Napriek komplexnosti a viacerý, e, napriek viacerým prekážkam pri zriadovaní e, fungujúcej demokratickej lokálnej vlády som naďalej presvedčený, že lokálne voľby predstavujú akýsi prelom e, pri položení základov multietnickej spoločnosti v Kosove. E, výzva už nespíva, nespočíva v vytvorení rámca pre lokálnu vládu pre kosovských Srbov, ale ide o to, aby sa rozšírila e, právomoc tohto spoločenstva pri e, zaoberaní sa lokálnymi záležitosťami. Naďalej budem demonstrovať výhody pochádzajúce z účasti v kosovskom politickom živote. Pán predseda, Zlepšujú sa životné podmienky nových územných celkov, čo môže poskytnúť stimuly pre e, e, kosovských Srbov žijúcich e, v Severnom Kosove. E, treba e, znásobiť prepojenia k tomuto e, spoločenstvu, k tejto komunite a to bude mimoriadne dôležité. Súčasná situácia v Severnom Kosove nie je trvalo udržateľná. Situácia bola označená ako socioekonomická stagnácia, politická e, teda eh, ad, skorumpovaná administratíva a nedostatok presadzovania práva. Toto nemôže pokračovať v regióne s európskou perspektívou a všetci obyvateľia tejto časti Kosova si zaslúžia regularizované životné podmienky a lepšie vyhliadky do budúcnosti. Chcem to povedať naprosto jasne. Kosovo bude predstavovať celkový rámec pre zlepšenie týchto životných podmienok. Prístup e, by sa mal zakladať na dvoch pilieroch. Poprvé, e, e, poskytovanie skutočného vylepšenia tým, že sa rozšíri efektívnosť lokálnej vlády. Potrvé akceptácia a dobrovoľná účasť všetkých komunít žijúcich v tejto časti Kosova. Som presvedčený, že medzinárodné spoločenstvo má zodpovednosť pri zlučovaní všetkých týchto aspektov. V tomto kontexte Európska únia zohráva stále dôležitejšiu úlohu. Prístup Európskej únii, ehm, prístup prítomnosti Európskej únii spočíva v tom, že Kosovo je jednotný právny priestor a Európska únia bude musieť ehm, nasledovať svoje ciele prostredníctvom Kosova. Na základe tohto princípu Európska únia naďalej bude rozširovať e, e, právny štát, zlepšovať socioekonomické podmienky a posilňovať medzikomunitárne vzťahy. Dovolte mi ubezpečiť vás, že všetky úsilia e, sa merajú. E, EULEX e, zaznamenal výrazný pokrok pri rozširovaní e, policajných a justičných orgánov, ako aj colných orgánov. E, implementuje sa, implementujú sa dôležité projekty a, Eur, a prítomnosť Európskej únii zvýšila viditeľnosť zriadením e, Centra EÚ a informačného bodu. Facilitátor Európskej únie, talianský veľvyslanec Eh, Michel uh, sa podiela na spoločných úsiliach EÚ. Teraz, čo sa týka výkonnosti kosovských orgánov. Už som povedal, že konsolidácia eh, právneho a inštitučného rámca Kosova napredoval. Napriek tomu vytvorenie inštitučnej medzihry je stále neukončené. Justičné orgány by mali konsolidovať svoje funkcie a zabezpečiť súlad orgánov s, kos- s legislatívou Kosova. E, zhromaždenie Kosova um, sa um, musí um, naplno vykonávať parlamentné funkcie. Vítam pomoc Európskeho parlamentu dnes popoludnia. Mám um, E, tú česť zúčastniť sa medziparlamentného zasadnutia medzi Európskym parlamentom a Kosovom. Prebiehajú pravidelné konzultácie e, s e, rečníkom kosovského parlamentu a legislatívnej agendy. Kosovo naďalej kráča smerom k Európe. Posúdenie e, v správe o pokroku minulý rok pokrýva obdobie, kedy Kosovo e, signifikantne zvýšilo politickú a administratívnu zodpovednosť e, v rámci svojej reformnej agendy. Posúdenie Európskej komisie pokladám za spravodlivé a môžeme poukázať na to, že kosovské orgány zvýšili svoje zameranie na e, európsku agendu. Na, na zasadnutiach s e, vodcami Kosova vidím stále zvyšujúci sa záväzok e, k ďalšej práci. Musíme zabezpečiť, aby entuziasmus pre pokrok nenahrádzal trvalo udržateľné riešenie z dlhodobého hľadiska. Implementácia legislatívy a rozhodnutia e, musia, byť naďalej, musia naďalej pokračovať s konzistentnosťou a e, bez zlyhania. Ekonomický rozvoj v Kosove je e, e naďalej slabý a Kosovo potrebuje neustálu pozornosť ako miesto pre ekonomické príležitosti. Našťastie dopad globálnej finančnej situácie bol obmedzený. Zlepšovanie e, e, zlyha na e, dlhodobom finančnom riadení. Najväčšie prekážky pre zahraničné investície e, sú prepojené otázky e, e, slabej vlády, korupcia a porušovanie právneho štátu. Orgány Kosova mm, vyjadrili nekompromisnú ochotu prevziať vedúcu úlohu pri riešení týchto otázok. Už boli podniknuté pozitívne kroky, napríklad zriadenie antikorupčných orgánov, ale potrebné sú ešte ďalšie kroky. Iba ozajstný pokrok v týchto oblastiach e, premení e, obraz e, Kosova. Albo z, no. Mal by som doplniť, že sú tu znaky, že sú tu náznaky zmien. Letisko Priština bolo úspešne privatizované podľa korektného procesu a E, to je dôkazom toho, že Kosovo môže byť partnerom pre medzinárodný biznis. Spoločne s príslušnými zodpovednými orgánmi Európska únia a jej, jej prítomnosť v Kosove neustále obmedzujú rozsah korupcia a organizovaného zločinu. Európska komisia a EU Lex v súlade s Európskou agendou pre Kosovo pomáhajú kosovským orgánom pri riešení právnych a inštitucionálnych slabostí. Napríklad eh, zákon v Kosove o verejnom obstarávaní sa harmonizuje s medzinárodnými normami. Myslím, že sa dá povedať, že korupcia aj na tých najnižších, najvyšších eh, úrovniach sa teraz po pomocou Eulexu potláča signál, že nikto nestojí nad zákonom, bol v kosovskou verejnosťou veľmi dobre prijatý. Chcel by som využiť túto príležitosť poďakovať Ivovi de Kermabonovi za jeho snaženie a vynaloženú energiu. Vážený pán predseda, keďže európska perspektíva Kosova stále napreduje, tak vzťah medzi Kosovom a Európskou úniou je tiež čoraz silnejší. Európska únia neustále posilňuje svoju reformnú spoluprácu s Kosovom v rámci čoraz silnejšieho partnerstva. Avšak, keď susedia Kosova dokážu robiť pokroky smerom k EÚ, napríklad inklúzia, začlenenie Albánska, Bosny, Hercegoviny do programu vízovej liberalizácie a rovnako stabilizačná asociačná dohoda pre Srbsko, tak s ohľadom na toto sa pýtame, či by sme mohli viac pomáhať Kosovu pri realizácii európskej perspektívy. V priebehu ostatných rokov som presvedčený o tom, že Európska únia preukázala svoju schopnosť prispôsobovať a meniť svoju spoluprácu s Kosovom. Dovolte mi uviesť niekoľko príkladov. Krátko predtým, alebo krátko potom, čo som vystúpil naposledy v tomto výbore, Európska komisia zverejnila štúdiu eh, pod názvom Kosovo plnenie európskych cieľov a perspektív. Hovoril som o viacerých eh, návrhoch, ktoré boli prijaté na Európskej rade. Štúdia otvorila nové cesty pre európsku integráciu, hlavne s plánom eh, zjednodušeného vízového styku a obchodnej dohody. A to predstavuje nie len odhodlanie pomôcť Kosovu, ale tiež odhodlanie rozširovať spoluprácu s Kosovom. Na moje odporúčanie Európska únia nedávno posilnila svoju úlohu v oblasti ochrany náboženského a kultúrneho dedičstva Srbskej ortodoxnej cirkvi v Kosove. Tým, že za sprostredkovateľa bol vymenovaný vymenovaný predstaviteľ cirkvi a on vytvára reálne príležitosti na hľadanie riešení priamo v teréne a podporuje dialog medzi srbskou ortodoxnou cirkvou a miestnymi orgánmi. Vo svojom nedávnom prejave na pôde OSN minister zahraničných vecí Jeremič eh, naznačil, že Srbsko pre Srbsko sú nedávno dosiahnuté ciele veľkým e, prínosom e, Srbská ortodoxná církev. Srbská ortodoxná církev povedala, že miernejší prístup je tiež dôležitým výdobytkom. My budeme podporovať sektorálnu stratégiu v súlade s požiadavkami komisie. Ja už som hovoril o spoločných snahách Európskej únie v Severnom Kosove. Viditeľnosť a účinnosť Európskej únie pri zlepšovaní každodenného života v Severnom Kosove, Kosove skutočne napreduje. A ak všetky tieto veci spojíme, to znamená styčný dôstojník Európskej komisie, EULEX, sprostredkovateľ EULEXu, tak bude jasné, že Európska únia je na dobrej ceste stať sa hlavným medzinárodným partnerom Kosova. Európska únia a jej odhodlanie pomôcť Kosovu je neoblomné. Ja budem stále spolupracovať so všetkými aktérmi EÚ v Kosove s cieľom zlepšovať úlohu a verejné vnímanie Európskej únie. Rovnako chcem zvyšovať koherentnosť a účinnosť našich spoločných snách. Nie sú žiadne pochybnosti o tom, že tak predpokladá Lisabonská zmluva, e, tak sa vytvárajú dobré podmienky pre prítomnosť EÚ v Kosove. Ja vítam, e, ja by som privítal alebo vítam viditeľnejšiu, koherentnejšiu a účinnejšiu reprezentáciu Európskej únie v Kosove. Čím sa naša spolupráca dostane na vyššiu úroveň, bude veľmi dôležité, aby zastúpenie EÚ zachovalo tú rýchlosť a momentum kosovských reforiem. V nadchádzajúcom období budem za jednu zo svojich priorít považovať hľadanie rovnováhy medzi realizáciou potenciálu a transformáciou európskej prezencie a rýchlosť Kosova na ceste do EÚ. Dámy a páni, Medzinárodný súdny dvor predloží už čoskoro svoje stanovisko. A to poradné stanovisko nebudem ja komentovať, ale som presvedčený o tom, že zverejnenie bude príležitosťou na zintenzívnenie kontaktov medzi Kosovom a Srbskom. Som presvedčený o tom, že Belehrad a Priština, mali využiť túto príležitosť, aby sa zaoberali praktickými otázkami, ktoré chcú obidve strany určite vyriešiť. Európska únia má veľmi dobré podmienky na podporu a dobrých podmienok a podporu dialogu. Má rôzne nástroje a možnosti pomôcť všetkým stranám, aby nadvezovali dlhodobé a dobré vzťahy. Ja toto nepovažujem za nemožný projekt. Tak Belehrad ako aj Priština deklarovali svoju pripravenosť a ochotu na spolupracovať. No a nedávno na schôdzke na najvyššej úrovni v Sarajeve, e, ktorú veľmi dobre pripravilo španielské predsedníctvo EÚ. Tí z nás, ktorí sa tam zúčastili, videli, že to je možné. Vážený pán predseda, ja by som na záver slova. Kosovo postupuje vpred a Európska únia čoraz viac prepojená s budúcnosťou Kosova v Európe. Objavia sa na ceste mnohé výzvy a doteraz neznáme prekážky. Kosovo je európskou výzvou, ale je to tiež veľmi dobrý príklad potenciálneho európskeho úspechu. Už viackrát sa jasne prejavilo, že Európska únia považuje Kosovo a jeho región za svoje záležitosti. Európa má všetky nástroje diplomatické, hospodárske a technické na to, aby sme dosiahli pokrok. No a rovnako dôležité je, že Európa má najlepšiu, najlepší potenciál pre, pre Kosovo a jeho susedov. Ešte stále sú mnohé výzvy, ale na rozdiel od nevyriešených problémov v regióne, tvrdím, že tu bude pozitívny výsledok. V Kosove Európa musí byť lídrom a preukazovať veľmi jasne svoju schopnosť pomáhať a inšpirovať. Drahí členovia tohto výboru, Dúfam, že budeme dobre spolupracovať a budeme zdieľať naše ambície na to, aby sme zaistili stabilné a prosperujúce Kosovo pre všetkých. Ďakujem pekne, pán doktor Fajt. No a predtým, než dostane slovo kolegyňa Lunáček, spravodajkyňa, chcel by som vám ešte povedať, že sa uskutoční rozpráva o uznesení o integračnom procese Kosova, takže budeme e, diskutovať ešte o detailoch, ktoré boli predložené. Detailoch toho uznesenia. Okrem bodov, samozrejme, ku ktorým nie sú žiadne pripomienky. Mám 11 rečníkov prihlásených a chcel by som všetkých požiadať, aby sa vyjadrili čo najstručnejšie. Ako prvá dostáva slovo pani Lunaček. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítajte na pôde nášho výboru, pán Fejt. A dovolte mi tiež na úvod povedať a poďakovať vám e, za ocenenie spolupra- našej spolupráce v ostatných mesiacoch. Ja by som to chcela vrátiť tiež vám a vášmu týmu, pretože to bolo veľmi Uh, užitočné a boli ste veľmi nápomoci pre mojich návšteve, návštevách v Prištine v Kosove. Dobre k tým otázkam. Ja viem, že my budeme diskutovať o uznesení správe, tak o tom nebudem hovoriť teraz. A stále tu však niekoľko otázok, na ktoré by som sa rada pána Fejta spýtala vo vzťahu k tomu, čo práve povedal. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste jasne povedali, že Kosovo je európskou krajinou. Ale tiež ste povedali, že je na nás, aby to bolo úspechom vy ste hovorili o Eulexe a v ostatných mesiacoch sme zaznamenali veľké pokroky, hlavne čo sa týka boja proti korupcii. A ako ste povedali, tak vláda to teraz veľmi intenzívne podporuje a spolupracuje, aj keď je to niekedy náročné. No, čo sa týka severu, severného Kosova. Vy ste hovorili o tom, o čo ste sa vy snažili, a o čo sa snažíte. Mňa by zaujímalo a rád by som sa dozvedela trošku viac o snahách, tak ako ste hovorili o náročnej socioekonomickej situácii. Čo sa dá urobiť? Čo môže urobiť tiež EÚ na zlepšenie ekonomickej situácie, pretože to ľudia tiež pociťujú ako pokrok. A ja viem, a navštívila som určité regióny e, na juhu, e, kde ľudia majú pocit e, pokroku a úspechu. No a čo sa týka vzťahu, alebo hovorili ste o otázkach a vzťahoch Srbov na severe s Belehradom čo si myslíte po predložení stanoviska Medzinárodného súdneho dvora. Ako ste povedali, musí byť, mal, alebo mal by byť nadviazaný osobitný vzťah medzi Belehradom a Srbmi žijúcimi na severe Kosova. Ako my v budúcnosti môžeme zaistiť, že sa so Srbmi na severe a ostatnými Srbmi, ktorí žijú napríklad na juhu Kosova, nebude zaobchádzať rozdielne, pretože to je tiež úloha príčina aby to zabezpečila. Ale čo môžeme urobiť my v tejto veci? No a ďalšia vec. Vy ste hovorili o vyslancovi Džipónimi, a ktorý je osobitným predstaviteľom alebo vyslancom Severu. A rovnako ste hovorili o gréckom styčnom dôstojníkovi, výslancovi, ktorý sa venuje kultúrnemu dedictvu. Ešte tu nemecký vyslanec, ktorý e, sa venuje kosovsko-srbským televíznym kanálom. No a ďalší aspekt je vzťah s Čiernou horou. Sú tu určité spory ohľadne hraníc. Čo nám môžete dodať k tomu? Pretože myslím, že e, to je tiež veľmi citlivá otázka, ktorú treba riešiť veľmi opatrne na to, aby tu nevznikli žiadne problémy. Vy ste hovorili tiež o parlamentnom, alebo parlamentnom dozore, ktorý by mal mať parlament na, nad vládou. Ja som bola predtým poslankyňa Národného parlamentu a často som mojim kolegom v parlamente v Kosove hovorila a budeme tiež o tom hovoriť dnes po obede na zastupníkov operačnej skupiny že je veľmi dôležité, aby parlament využíval svoju právomoc kontrolovať vládu eh, v rozpočte, a to nielen v legislatívnej oblasti. No a ďalšia oblasť, ktorá ma zaujíma, hovorím, krutý prípad, bol rozhodnutý, pán Krutý je mm, voľný, eh, pretože už bol predtým vyšetrovaný. No a on teraz rozhodol venovať sa politickej stránke ako vyhodnotíte situáciu v Kosove v tomto ohľade? Pretože e, tu bol určitý rozruch okolo jeho prípadu. Teraz to všetko končilo, chce pracovať, takže aká je verejná mienka v tejto veci? No a ešte jedna vec. Ja viem, že to nie je vaša povinnosť, ale ja by som chcela oceniť e, to, že ste povedali, že je veľmi dôležité zjednodušenie vízového styku, a vízová liberalizácia s Kosovom a ja to tiež zopakujem v diskusiách s komisiou. Totiž Európska únia by mohla robiť viac. Mohli by ste nám povedať niečo možno Európsky parlament podporuje proces liberalizácie vízového styku. Ja myslím, že je dôležité začať teraz dialog a nečakať viac, pretože je tu určitá hrozba, že ak kosovčania nebudú mať pocit, že sa s nimi zaobchádza mm, na rovnakej úrovni ako s občanmi Bosny a Hercegoviny alebo Albánska, ktorí dúfajme do konca roka budú mať zjednodušený a liberalizovaný vízový styk. Takže by sa cítili určitým spôsobom odsudnutí na bok. A to je veľmi nebezpečné pre pokrok. Ako aj pre ľudí, ktorí veria v európsku budúcnosť, našu spoločnú budúcnosť. No a ešte jedna vec sloboda médií pred komunálnymi voľbami, tu zaznela kritika na určitých predstaviteľov médií o tom, ako alebo kritika médií o tom, ako vláda nezajistuje slobodu médií, pretože urobí niečo aj v tom, pretože to je jeden zo základov fungujúcej demokracie. No a rovnaká vec sa vzťahuje na vzťahy s občianskou spoločnosťou. Vidíte nejaké zlepšenia, že by vláda brala občianskú spoločnosť ako dôležitú súčasť spoločnosti aj v diskusiách, v debatách. A to nie len tú časť občianskej verejnosti, ktorá podporuje vládu, ale aj opozíciu. Dobre, máme ešte mnohé ďalšie otázky, ale nechcem teraz vziať všetok časť kolegom. Takže to je na teraz všetko. Ďakujem vám za vašu prácu a želám vám e, veľa šťastia. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Musím vás skutočne požiadať, aby ste sa vyjadrovali čo najstručnejšie, pretože nebudeme mať časť na odpovede. Otázky kolegyne Lunáček boli, ste veľmi zaujímavé. No a ďalších kolegov môžem požiadať, aby položili síce zaujímavé otázky, ale aby boli stručnejší. No a teraz ako teňový spravodajca pán posol, Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som chcel pánovi Fajtovi poďakovať nielen za jeho vynikajúcu správu, ale aj za jeho vynikajúcu prácu v Kosove. A tiež by som veľmi stručne chcel sa venovať niekoľkým bodom z jeho správy. On tam uviedol a zdôraznil dva veľmi pozitívne elementy, a totiž posilnenie demokratických inštitúcií a lepšia integrácia e, Srbov v Kosove. A tiež sa venoval dvom negatívnym bodom, a totiž katastrofálna situácia na severe a ťažká situácia v hospodárstve a ja by som z toho chcel vyvodiť dva závery, ktorá, ktoré by som chcel prehlbiť v rámci debaty o správe pani Lunaček. Z toho vyplývajú dva body. A poprvé, potrebujeme bez pochyby alebo nepotrebujeme e, sa púšťať do ďalších e, debat o štatúte, pretože ak by sme otvorili novú debatu, tak by sme problémy neriešili, len ich prehlbovali. No to je jedna vec. A po druhé, potrebujeme eh, ešte menej eh, diskusiu o plánoch na rozdelenie, pretože eh, týmito diskusiami destabilizujeme demokratické inštitúcie, komplikujeme integráciu srbskej menšiny, zhoršujeme katastrofálnu situáciu na severe a destabilizujeme hospodárstvo. Takže to je také zhrnutie moja reakcia na veľmi dobrú správu pana Fajta. A mám dve konkrétne otázky. Poprvé, v súvislosti s liberalizáciou vízového styku. Čo sa dá urobiť, aby albánsky alebo kosovskí zamestnanci mohli pracovať ako sezónni eh, pracovníci v EÚ, čo by bolo, bolo veľké uľahčenie. Eh, poprvé, eh, rýchla liberalizácia, súhlasím s kolegyňou Lunaček, a ďalej umožnenie krátkodobých pracovných pobytov, napríklad ako sezónnych zamestnancov v EU. No a druhá otázka sa týka Eulexu. E, to bohužiaľ nie je také pozitívne, ako tvrdíte vy, pán Fajt. Vaša akceptácia v Kosove je veľmi vysoká, ale mnohí známi v Kosove alebo veľa kosovčanov v Nemecku mi povedal, že akceptácia Eulexu dramaticky klesá. Kvôli situácii na severe, ale aj kvôli iným prípadom. A ja by som chcel skutočne požiadať, aby ste nám povedali niečo k tomu, ako opätovne vyputovať a zlepšiť vnímanie Eulexu, pretože nechceme, aby Eulex dopadol tak zle ako OSN v Kosovo. Teraz pán Paceri, tieňový spravodajca pre socialistov. Naozaj stručne chcem sa poďakovať nášmu hostovi. Myslím, že si tak ako ja uvedomuje, akú európsku úlohu môže zohrať Kosovo, ak bude e, Kosovo schopné rýchlo vyriešiť svoje problémy, posilniť inštitúcie, posilniť právny štát, e, integrovať e, rôzne komunity. Ja som pred pár mesiacmi bol v Kosove počas volieb do miestnych samospráv a naozaj som neskonštatoval žiaden pokrok ja som o tom mala aj príležitosť hovoriť s, s vami, pán Faith. To meškanie je naozaj reálne v Kosove a myslím, že ešte sa nedá hovoriť o štatúte Kosova, pretože e, tieto faktory tu zohrávajú negatívnu úlohu a ešte nemôžeme povedať, že Kosovo je na, e, nasmerované e, k Európe, takže musíme zadefinovať konkrétnejšie našu úlohu, musíme e, v úvodzovkách dotlačiť kosovské úrady k tomu, aby spravili viac, aby dosiahli stanovené ciele. Takýmto spôsobom by sme mohli sa vyhnúť budúcim konfliktom. Myslím teda, že e, je tu zodpovednosť e, kosovských e, vedúcich predstaviteľov. Ďakujem pekne, pán Panceri. Teraz pán Weigel. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja sa chcem poďakovať pánovi Fejtovi za vynikajúcu správu a za vynikajúcu prácu, ktorú odvádza v Kosove. Naozaj je to pôsobivé. Váš prístup k problémom a viem, že e, ste si získali aj sympatie miestneho obyvateľstva. To je mimoriadne dôležité pre výkon takejto misie. Mám iba dve stručné otázky. Ako hodnotíte prácu diplomatických zastupiteľstiev v Kosove? Koľko ich je a nakoľko sú aktívne v politickom, hospodárskom živote Kosova? Viem, že môžu naozaj výrazne e, stimulovať e, pozitívne vnímanie EÚ ale dosiahnuť aj všeobecný pokrok a chcem sa ešte aj stručne e, vyjadriť k nasledovnému. Myslím, že by bolo na čase, aby členské krajiny EÚ, ktoré ešte neuznali Kosovo doteraz, tak spravili, pretože je to prekážka, predstavuje to psychologický problém pre Srbsko a tých v Srbsku, ktorí sú ochotní e, sa stotožniť s novou realitou Naozaj by ich to podporilo v súhlasení. Ďakujem. Ďalší račník, pán Angoratis za GUE. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán predseda. Musím povedať, že, že žiaľ, pán Faith ma nezastupuje, pretože dnes hovoril, ako keby sme my nevedeli, že Kosovo má e, špecifický štatút. Nedá sa to porovnať s Albánskom alebo Bosnou Hercegovinou. A naozaj e, e, som prekvapený, že predstaviteľ EÚ ako keby toto ignoroval. Ale niekoľko otázok. Vidíme, že EÚ naďalej má negatívny negatívne stanovisko z oči voči Srbom, e, skoro vydieranie, ja to poviem e, priamočiaro. Pán Faith si myslí, že naozaj je možné stabilizovať situáciu v Kosove, ale ja si myslím, pán Faith, že Kosovo je súčasťou Európy bez ohľadu na to, čo sa hovorí. Je to už dávno e, región Európy, aj keď s problémami. Myslíte si, že tým, že nanútite e, riešenia, e, bude možné dosiahnuť skutočnú stabilizáciu? O to viac, že viete, že v Srbsku e, je čím ďalej tým väčší odpor voči nezávislosti tejto krajiny. A politická situácia je úplne odlišná v porovnaní s s 10 alebo 15 rokmi. Severné eh, srbské komunity naozaj sledujú eh, tieto eh, činy, pretože sú tu aj falošní Európania a na Balkáne sa to vie, ak ľudia samotní nenajdú cestu, ako sa priblížiť, ako sa zmieriť, tak sa to nikdy neskončí. A ešte chcem spomenúť veľmi závažné udalosti, ktoré sa odohrali pred, nedávno v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko. U nás e, sa hovorilo o zložkách Kosova, ktoré prenikli do Macedónska, takže tu vyvstávajú závažné otázky a je tu aj zodpovednosť NATO. O tom ste vy nehovorili, kedy NATO odíde z Kosova, čo e, odôvodňuje prítomnosť NATO. Takže toto a ešte aj otázka podpory ostatných krajín. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo náš host, aby láskavo zareagoval na túto prvú skupinu otázok. Nech sa páči. Chcem sa poďakovať e, všetkým rečníkom za podporu mojej správy a za podporu mojej práce v Kosove. Času nie je veľa, pán predseda, takže pokúsim sa zodpovedať stručne a e, zoskupiť tie otázky, ktoré tu odzneli. Poprvé, v severe komisia vedie niekoľko projektov. To je odpoveď pre pani Lunaček. Hlavne projekty na zlepšenie infraštruktúry sociohospodárskych podmienok pre obyvateľov severa. A taktiež chcem povedať, že e, vláda zvažuje vytvorenie fondu, ktorý bude podporovať tieto ciele, ale dôležité je zabezpečiť lepší prístup na sever, aby sme mohli presne zhodnotiť, aké sú potreby obyvateľstva a v tomto bode ešte stále narážame na mm, odpor e, miestnych. Nechcem predbiehať, nechcem povedať, aké budú e, výsledky ale budeme musieť nájsť e, riešenia, ktoré nebudú diskriminovať medzi jednotlivými e, kategóriami obyvateľstva, e, teda či to sú Srby, ktorí žijú na sever alebo na severe alebo na juhu. A taktiež je tu plán na presídlenie A to by dalo naozaj väčšiu e, autonómiu tejto špecifickej komunite. Myslím, že na to môžeme stavať, ale iba do istej miery. Bez toho, aby sme ohrozili dobré fungovanie inštitúcií. Musíme teda nájsť tú zlatú strednú cestu. Diplomatická obec v Kosove naozaj i dobre reaguje a teda v zmysle zmluvy by som sa mohol obrátiť na niekoľkých veľvyslancov, aby mi pomohli v niektorých špecifických oblastiach. Tam by mohli využiť e, oni svoje relevantné jedinečné skúsenosti. Talianský e, veľvyslanec aj grécky už boli aktívni Nemecký veľvyslanec e, taktiež pomôže pri e, vytvorení samostatného e, vysielacieho kanálu v Srbčine. Zatiaľ vám nemôžem poskytnúť podrobnosti, ale táto práca vynikajúco napreduje a to je ďalší bod, kde môžeme pomôcť e, srbskej komunite v Kosove, aby mohli využívať svoje e, práva a taktiež britský veľvyslanec v Kosove je veľmi aktívny a snaží sa uľahčiť kontakty s Belehradom, čo sa týka práv duševného vlastníctva. O tom som už hovoril skôr. Naozaj musíme mať spoluprácu s Belehradom a mať prístup ku katastru a k, nie, pardon, duševným právam vlastníctva, ale k e, majetkovým e, právam. Tento proces treba urýchliť. Potom e, čiernohorská hranica. To je skôr v mojich očiach akýsi incident a nepripisoval by som tomu prílišnú dôležitosť, ale zdôrazňuje to dôležitosť eh, toho, tej možnej dohody o presnom, o presnej línii hraníc a to by možno, že mohlo opäť posilniť práva tejto čiernohorskej komunity. Hovoril som aj o e, nedostatkoch e, zhromaždenia Kosova, čo sa týka e, povinnosti dohľadu, parlamentného dohľadu. Po obede budeme mať príležitosť o tom hovoriť s predsedom a ďalšími členmi tohto kosovského e, združenia, ale naozaj tu ešte je potenciál. A chcem povedať ešte jednu vec. Čím viac e, zhromaždenie bude účinne vykonávať parlamentný dohľad, tým skôr môžeme e, posilniť aj medzinárodné postavenie Kosova, pretože medzinárodná prítomnosť e, vykonáva tú prácu, ktorú by mali vykonávať e, časom kosovské e, úrady aj združenie. Potom e, prípad Kurdis, to je e, záležitosť právneho štátu, ale áno, pán Kurdis vyjadril záujem o účasť v politickom procese a podľa mňa je to niečo, čo by sme mali uvítať. A teraz otázka liberalizácie víz. Tu váham s tým, pretože pán komisár Füle a pani e, komisárka Malmström e, nedávno zaslali oficiálny list Kosovu a pripomenuli priority, ktoré musia byť splnené na to, aby bolo možné uvoľniť vízový e, režim. Nejde iba o to vydávať biometrické pasy, ale ide skôr o to rešpektovať readmisiu a zaručiť e, integráciu. A na tom teraz pracujú intenzívne kosovské úrady. Samozrejme je dôležité, aby kosovskí občania nemali pocit, že sú obeťami diskriminácie alebo že sa s nimi zaobchádza odlišne e, od obyvateľstva zvyšku západného Balkánu, ale technické požiadavky E, musia byť splnené, to je veľmi dôležité. A preto by som vám nerád poskytol nejakú presnú odpoveď o tom, kedy by sa mal začať viesť tento e, dialog. Eulex teraz. Ak dovolíte, nesúhlasím s vami. Nedávne e, kroky proti organizovanému zločinu a korupcii zo strany Eulexu posilnili morálku aj motiváciu celej misie. Ale posilnilo to aj dôveryhodnosť misie a EÚ. Je však dôležité, aby sme naozaj dosiahli ďalšie výsledky, výsledky a aby boli poskytnuté aj e, dostatočné e, výsledky v oblasti súdnictva, e, prokurátori naozaj e, pracujú vynikajúco. Už teraz, keď sa naplno rozvinula misia EULEX, e, teraz sa odstraňuje e, počet zameškaných prípadov a je tu ešte dokumentácia, ktorú za sebou nechal UNMIK, ale ja myslím, že v nadchádzajúcom roku budú ešte konkrétnejšie výsledky dosiahnuté vítam to a myslím, že je to naozaj potrebné. Prichádza to e, v čas, pretože teraz je obdobie, kedy inštitúcie sú natoľko silné, že e, zvládnu e, ten šok, ktorý zo sebou prináša intenzívna práca a boj proti korupcii aj boj proti skorumpovaným politikom a takýmto intenzívne spropagovaným prípadom. A ešte budú aj parlamentné voľby, takže by bolo veľmi dobré, keby práca Eulexu v prípade takýchto e, dôležitých prípadov bola úspešne dovedená do konca. Mm, myslím, že sa musím ospravedlniť tým, ktorí sa pýtali ďalšie otázky, ale e, možno, že Teraz by som e, skončil tu a potom v ďalšom kole zareagujem. Ďakujem pekne, pán Donžon. Vy, ktorý viete byť stručný a e, vecný a potom ďalší. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený osobitný zástupca. Ďakujem za vašu e, správu. Ja z veľkej časti súhlasím s vašimi slovami. Áno, musíme zracionalizovať prítomnosť EÚ v Kosove. Ja som nedávno bol na 69. návšteve v Kosove za posledných 10 rokov a ako povedal kolega Poselt, hrozba, že nás budú vnímať e, ako unmik o chvíľu, to, to naozaj je, je hrozba, takže musíme zracionalizovať našu prácu, musíme pracovať účinne a viditeľne pre všetkých Kosovčanov. A ešte jedna pripomienka. Vy ste správne zdôraznili, že boj proti korupcii je obrovskou výzvou na celom Balkáne, ale hlavne v Kosove, pretože my EÚ máme istú zodpovednosť e, prostredníctvom EULEXu a výkonných e, orgánov, takže naozaj môžeme e, privítať dosiahnuté výsledky doteraz. Ale chcel by som pritiahnuť pozornosť na nasledovné Naša odpoveď musí byť veľmi e, presvedčivá a dôveryhodná. A ak e, by tu boli nejaké politické interferencie a nejaká, nejaké špekulácie, no že špekulujú médiá, to je dobré, ale e, to, že špekulujú aj americkí, britskí predstavitelia teda, že si dovolujú rôzne e, komentáre, to by mohlo podkopať našu dôveryhodnosť a preto si myslím, že by naozaj bolo vhodné, keby sme nechali prokurátorov pracovať. 28. apríla e, bola nejaká operácia. E, myslím, že padne veľa obvinení, ale zatiaľ dva mesiace potom ešte stále sa nič nedieje. Dobre, ale možno, že to svedčí o e, vážnosti práce súdnictva, preto si myslím, že v tomto treba pokračovať. Ďakujem pekne teraz pán kolega Taler. Grazie, signor presidente. Tudi jaz bi vam rad čestitev, gospod... Ďakujem, pán predseda. E, chcel by som pogratulovať pánovi Fejtovi za vynikajúcu prácu, ktorú odvietol na svojej misii. Musíme si uvedomovať, že Kosovo bolo, je a bude veľkým problémom. Kosovo je jedným z následných problémov rozpadu bývalej Juhoslávie. Za uplynulých rokov bola docielená relatívna stabilita a nevyskytli sa konflikty, bolo zredukované fyzické násilie a to je veľmi žiaduce. E, chcel by som nastoliť ešte jeden bod a to e, vízová liberalizácia. Za uplynulé dva roky sa tu uskutočnili nejaké zmeny. Zaujímal by ma váš názor. Ukázalo sa, že príklad Srbska, Macedónska a Čiernej hory predstavovali procesy, ktoré pokrok týchto štátov e, v novej oblasti urýchlil. Liberalizácia víz znamená, že nový štát má konkrétne definované ciele, kritéria, reformy, ktoré tento štát musí splňať. Ja osobne som toho názoru, že aj v prípade Kosova by to mohol byť proces, ktorý by kvalitu výkonov v nových oblastiach pre občanov Kosova mohol zlepšiť Teraz by ma zaujímal váš názor. Súhlasíte s tým? Myslíte si, že je potrebné ľuďom v komisii a v rade, ktorí sa tým zaoberajú, odporúčať, aby sme toto zaviedli? Tento proces e, nebude prebiehať tak rýchlo ako v štátoch, ktoré sú preto skôr kvalifikované ako Srbsko, Macedónsko a Čierna hora. Ale myslím si, že by to mohlo viesť k tomu, že vzťahy e, v kosovskej administratíve by sa mohli zlepšiť, čo bude mať priamy dopad na zlepšenie kvality života ľudí v Kosove. E, nám všetkým chcem klásť na srdce, aké je dôležité zachovať kultúrne a náboženské e, dedičstvo Kosova. Tu boli podniknuté pozitívne kroky a aj v pozitívnom, aj z psychologického hľadiska je to veľmi dôležitá otázka, ktorá bude mať výrazný dopad na vzťahy medzi Srbmi nielen v Kosove, ale aj e, k Srbom v Srbsku. To, čo sa deje v Kosove, má veľké dopady a chcel by som, aby ste zareagovali na tieto otázky. Ďakujem pekne. A teraz má slovo kolega Arlaky ako všetci ostatní, veľmi ma tešia dobré správy o Kosove, ktoré ste nám priniesli, ale nie som vôbec presvedčený, že tieto dobré správy postačujú, aby sme e, e, počítali s budúcnosťou Kosova ako jednotkou, ktorá bude plne integrovaná do EÚ. Ešte stále E, sa prehliadajú dlhodobé problémy Kosova a nevidím tu jasnú stratégiu v súvislosti s týmito problémami. To nie je vaša zodpovednosť, to je zodpovednosť EÚ, ale je to veľmi naivné a môže to viesť e, k nepekným prekvapeniam, e, organizovaný zločin, pranie špinavých peňazí a obchodovanie s drogami v Kosove naďalej dominujú krajinou, krajinu. A nie je tam už násilie ani viditeľný zločin, e, nie sú tam žiadne prejavy e, právnej moci ale zároveň e, e, tá krajina funguje ako predtým. Toto je veľké riziko. Ak nezmeníme parametre, ak nebudeme posudzovať inak situáciu v Kosove, tak e, nedocielíme požadovaný výstup mm, zástupcovia Eulexu potrebujú súčasť stratégie, aby zmenili skutočné problémy Kosova, o ktorých som predtým hovorím, a toto by malo byť jadro stratégie EÚ, ak chceme vidieť Kosovo ako súčasťou EÚ a nie ako závažnú hrozbu pre Európsku úniu. Ďakujem. Kolega Lockbiller, prego. Kolegyňa Lockbiller. Ďakujem pán predseda a ďakujem aj pán Fajt za veľmi podrobnú správu. Popísali ste pokroky, ale aj náročnú ekonomickú situáciu a moja otázka na vás e, sa týka situácie tamojších Rómov, predovšetkým e, rómskych utečencov, ktorí počas vojny boli v Európe a teraz e, m, boli donútení sa vrátiť. Ja som navštívila Kosovo a presvedčila som sa, že väčšina detí týchto Rómov, ktorí boli donútení sa vrátiť, e, nechodia do školy, hoci e, existuje povinná školská dochádzka sú tu katastrofálne e, bytové situácie a e, hospodárskú situáciu ste popísali ako zlú, to môžem, e, to môžem potvrdiť. Je takmer beznádejné pre Romov nájsť prácu. V tejto situácii sa členské štáty EÚ rozhodli donútiť Romov k návratu. V Nemecku sa to týka 14 tisíc osôb a preto sa pýtam, ako vy súdite situáciu tejto časti obyvateľstva. Podľa mňa je ešte stále predčasné, aby e, sme nutili túto skupinu, aby sa vracala do Kosova. Ďakujem. Grazie, e, koleg- Ďakujem kolega Kukan a potom kolega Muniz. Teda, teraz najprv kolega Muniz. Porčov, <coughs> Správa pána Fejfa bola veľmi zrozumiteľná, takže mám len jednu otázku. Takisto sa to týka korupcie. Je to naozaj e, veľká téma vo viacerých krajinách, vrátane Kosova, ale myslím, že e, ak chceme docieliť skutočný pokrok a e, riešenie týchto problémov, príspevok všetkých relevantných medzinárodných hráčov v Kosove by mal byť jednotný, mali by postupovať jednotne, inak tu bude zlý signál pre vládu, ktorá môže to použiť alebo zneužiť ak budeme mať rozličné prístupy. Podľa mojich informácií situácia e, v tejto e, otázke nie je ideálna. Chceli by ste sa k tomu vyjadriť? Ďakujem. Kolega Munic? Kolega Munic. Kolegyňa Munic. Ďakujem, pán predseda. Ja si myslím, že by sme nemali diskutovať o uznaní Kosova, respektíve o neuznaní Kosova. Je potrebné pozrieť sa na realitu, aké sú charakteristiky Kosova čiže nezávislosť, vonkajšia pomoc a to, že Kosovo nekontroluje celé územie a Kosovo nie je súčasťou iného štátu a splňa podmienky pre nezávislý štát. My ako Európska únia musíme mať na pamäti túto realitu. Je potrebné budovať na dobrých susedských vzťahoch a my dúfame, že to rozhodnutie Medzinárodného súdneho tribunálu bude, e, <clears throat> teda toto potvrdí. Medzinárodný súdny dvor vynesie rozhodnutie, rozsudok a v podstate to bude jediný legálny nástroj, ktorý sa bude týkať e, štatútu Kosova. Ďakujem a prosím o stručnú reakciu na toto diskusné kolo. I agree fully with Mr. Donjon that um, there should be no Uh, Nemali by tu byť žiadna politická interferencia v boji proti uh, korupcii. Ja som sa vyjadril uh, k niektorým z politických dopadov. Takže ak je tu vysoký politický predstaviteľ podozrivý e, zo zločinov, tak e, je tu e, možnosť e, odstúpiť aspoň dočasne od funkcie a toto by sa malo stať e, v našich krajinách. Ak je oslobodený súdom, tak je tu vždy možnosť e, e, pre e, politické zodpovednosti, ale myslím, že toto je čosi, čo je súčasťou nášho názoru, čo som chcel postúpiť. Takisto som poznamenal Ide tu o rozdelenie právomoci, čiže je dôležité, aby e, predseda alebo iní e, členovia vlády sa nevyjadrovali e, k práci súdnictva, ale v plnej miere súhlasím, že politická interferencia by mala byť, že tej by sa malo zabrániť čo sa týka liberalizácie víz, e, v reakcii na otázku pána Tálera, k tomu už nemôžem povedať nič viac a nechcem e, e, vlastne intervenovať so zodpovednosťami komisára Fileho a kolega Lančík, Lačík, už sme sa stretli a chápem vaše Ehm, postoje. Viem, že veci sa zmenili ehm, z dlhodobého hľadiska ehm, akcii EULEX proti organizovanému zločinu a korupcii. Je tu stratégia, ktorá možno nie je správne chápaná, ale máme mandát EULEXu, máme časový horizont pre EULEX aby implementoval svoje mandáty. Máme e, eh, ašpirácie Kosova, eh, aby sa teda priblížilo k Európskej únii. Toto všetko musí byť eh, zasadené do správneho pra, pra, časového rámca a do správnej následnosti, aby z toho bol koherentný celok. Myslím, že na začiatku akcie Eurelex je to veľmi ambiciozný a e, odvážny krok. Nemali by sme nadmerne dramatizovať situáciu v Kosove v porovnaní s tým, čo sa deje inde. A máte naprosto pravdu, že sú tu ešte naďalej skryté zmeny, ktoré musíme riešiť, na ktoré musíme reagovať, ale naozaj ma povzbudil profesionalizmus a odhodlanosť misie členov Eulexu a zároveň aj odhodlanie vlád, vlády spolupracovať s Eulexom eh, v boji proti eh, tomuto eh, elementu, proti tomuto fenoménu. Vláda si uvedomuje, že pokiaľ nepodnikne podrepné kroky, tak ten proces bude e, blokovaný a v tomto zmysle e, sme radi, že tu vidíme ten pákový efekt, ktorý funguje v plnej e, miere. Čo sa týka situácia Rómov, nechcem sa k tomu vyjadrovať. Teda situácia pre rómskú komunitu je naďalej e, nepríjemná a neakceptovateľná. My pracujeme spoločne s komisiou. Je tu e, dôležitý relokačný proces Rómov e, z kontaminovaných táborov na severe Mitribice do iných lokalít. K pánovi Kukajovi chcem povedať, že v plnej miere sa zhodujeme v Európskej únii, je tu naprosto, e, panuje tu koherentnosť pre ďalšie kroky e, v boji proti korupcii. Ďakujem pekne. Ďakujem. E, to boli štyria kolegovia. Šlefling, Olid, Nikolaj a Gomeš. A prosím veľmi stručne, takže ešte raz dávam slovo posledným štyrom kolegom. Ďakujem. Eh, A prosím kolega Schleffing ako prvý. Môžete začať. Prego. Thank you. Um, thank you, Special Representative. I've uh, two questions. Um, we know that... Áno, vieme, že Kosovo uh, bolo eh, miestom demografickej explózie a druhá otázka je, aký podiel e, e kosovskej e, e, obyvateľstva žije v diaspore a aký vzťah majú k ostatným krajinám. Kolega Oit, ja mám tri otázky. Ďakujem e, pánovi Fejtovi za prítomnosť. E, máte veľmi dobrú dôležitú prácu v Európe. E, tri otázky. Už ste sa podobne vyjadrili k akciám e, týkajúcim sa ochrany e, srbskej menšiny v Kosove. Ale čo sa týka e, tej implementácie, potom čo sa týka Medzinárodného súdneho dvora a poradenského stanoviska, nechcem, aby ste sa k tomu vyjadrovali vy, ale Eh, čo sa týka Eulexu, aký je váš eh, eh, komentár procesu presunu z OSN do Eulex, či to bolo úspešné alebo nie. Ďakujem. A... Nikolaj. Kolega Nikolaj kolega Nikolaj. Ďakujem, pán predseda. Ja nie som tak optimistická ako vy. Ja osobne si myslím, že sme e, nediskutovali o e, štátoch, ale pýtam sa na, just, e, na reformu súdnictva. Ak Srby sú zastúpení v reforme súdnictva. Ďalšia otázka je, pokiaľ ide o ortodoxnú cirkev, vo vojne bolo zničených veľa kostolov a teraz Srby majú možnosť e, e, e, bohoslúžieb v ortodoxných kostoloch. Aká je teda súčasná situácia? Ďakujem, pán kolega Gomeš. Pani kolegyňa Gomeš. Dobrý deň, rada vás tu opäť vidím. Chcela by som vás požiadať, e, čo si myslíte o skutočnosti, že vy e, vo svojom mandáte a v mandáte Eulexu e, sa zaoberáte boju proti korupcii, organizovanému zločinu a reformám E, ktoré sú zahrnuté v administratíve, ale nemáte mandát zaoberať sa otázkami ekonomického rozvoja Kosova, čo je jediný spôsob e, alternatív pre organizovaný zločin e, vo formálnej ekonomike a boja proti nezamestnanosti. Čiže kto je zodpovedný za toto? Kto je zodpovedný za tú stratégiu? A vidíte nejaké uh, vylepšenia. Vidíte, že Kosovo eh, by mohlo byť eh, dodávateľom energie susedským krajinám. Uskutočnilo sa niečo v tejto súvislosti, aby sa zmenila súčasná realita uskutočnil sa, eh, uskutočnili sa nejaké kroky v eh, hospodárskom vývoju? Ďakujem. Dobre, a teraz ešte dve dodatočné eh, požiadavky na niekoľko sekúnd. Kolega Preda a kolega Kačín. Mm, ďakujem pekne. Ja som však požiadal o slovo hneď na začiatok debaty. Nuž, mm, bohužiaľ si to asi nevšimli. Nuž, ale to sa stáva. Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že štatút tejto provincie bude musieť, treba byť, opäť, bude musieť byť opätovne prerokovaný po rozsudku súdu z Hágu. Ja som si uh, prezrel vaše pripomienky. Ste veľmi optimisticky, tvrdíte, že eh, to umožní Beleha, alebo priniesie Belehradu trochu uvoľnenie. A ja si však myslím, že to odporúčanie alebo stanovisko nebude mať tento účinok. Skôr si myslím, že to ešte prehlbí nestabilitu regiónu. No, to bola teda tá pripomienka. Chcel by som sa ešte opýtať, aké, alebo čo hovoríte na multietnickú demokraciu, ktorá sa buduje v Kosove. Ako sa to dá zosúľadiť s tým zlomom, povedzme, a so Srbmi na severe, severe krajiny a so štatutom menšín. Ďakujem pekne. A teraz kolega Kačín. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán Fajt. E, ja ďakujem za prácu, ktorú vykonávate v našom mene a rovnako za e, ciele, ktoré dosahujete Rád by som sa vrátil k otázke rozdelenia Srbov v Kosove na tých žijúcich v enklávach a tých žijúcich na severe. To sa netýka však len Srbov, ale aj iných menšín. A diskriminácia sa týka skutočne všetkých menšín. Takže v tomto okamihu je oveľa dôležitejšie podporovať dialog medzi Mitrovicou a Prištinou, a nie, medzi, nie len medzi Prištinou a Belehradom dialog, dialog v rámci Kosova je skutočne e, kľúčom k úspechu. Myslím, že všetci potrebujeme opatrenia e, na posilnenie a konsolidáciu vzájomnej dôvery. Na jednej strane myslím, pán Fejt, že je nevyhnutné e, zajistiť dodatočné finančné zdroje na boj a podporu konkrétnych projektov na podporu menšín. Ak ľudia budú hlasovať a zvolia si vlastnú komunálnu, komunálne zastupiteľstvo, tak je len správne, aby e, títo ľudia mohli sa osvedčiť konkrétnymi projektami. No a dra- ďalšie odporúčanie je, ako prekonať jazykové bariéry. Zamýšľa alebo financuje nejakým spôsobom vaša inštitúcia výučbu jazykov e, väčšinovej alebo menšinovej populácie. Financujete nejaké programy, ktoré, prostredníctvom ktorým by sa Albánci učili po srbsky alebo Srbi po albánsky. Ďakujem pekne za vaše odpovede. Ďakujem pekne. To, bolo, to boli mnohé otázky, na ktoré by som vás požiadal teraz takú bleskovú odpoveď. Dobre, bleskovú odpoveď. Dobre, čo sa týka demografie, tak určite budúci e, rok sa uskutoční e, ščítanie ľudu, ktoré bude financované e, komisiou a Eurostatom. Bude veľmi dôležité, aby aj na severe Kosova bolo, vykonané, bolo vykonané toto, toto sčítanie. Rozpory medzi diasporou a väčšinou populáciou sú skutočne veľmi veľké. ja dúfam, že diaspora, konkrétne v USA, um, bude v budúcnosti viac investovať v Kosove. E, myslím, že som dosiahol približne 80 mieru implementácie projektov. A však stále ešte treba implementovať ustanovenia o autonómii na podporu komunity kosovských Srbov na vytvorenie administratívnych eh, spojení medzi Prištinou a severnými eh, obcami alebo severnou časťou. Zase všetci súhlasíme s tým, že rozdelenie nie je cestou vpred, ktorú ehm, by sme radi videli. Kosovské eh, orgány majú dve také červené línie alebo neprekročiteľné hranice oni nebudú opätovne otvárať diskusie o štatúte a rovnako sa nebudú tešiť z diskusí o rozdelení ich krajiny. Odovzdanie OSN mandátu OSN na EULEX bolo ťažké, dlho trvalo, ale bolo úspešné. No a my veľmi pozorne sledujeme, aby Srby a ich eh, miesta v rámci súdnictva boli obsadené. Eh, my eh, pozvúdzujeme Srbov, a to sudcov alebo prokurátorov, aby sa prihlasovali a uchádzali o pozície na najvyššom súde, ústavnom súde a na súdo v rámci celého systému súdnictva. Bol prijatý nový zákon, ktorý bude od roku 2013 implementovaný. Srbská komunita a môže navštevovať kostoly aj v Prištine. A to po mnohých rokoch, kedy bol ten kostol zatvorený. V, v rámci mojich eh, právomocí som pracoval na mnohých eh, hospodárskych otázkach, eh, napríklad pomáhal som kosovským orgánom pri budovaní dlhodobých stratégií, ale rovnako som ich pozbudzoval a podporoval v budovaní rešpektu fiskálnej disciplíny. No a čo sa týka uh, miery implementácie vládnou druhej strany, teraz je na e, ďalších, na tých opačných stranách, aby prijali, eh, prijali opatrenia najskôr MMF a program a sa, dospieva sa k dohode medzi Kosovom a MMF no a ďalej Európska komisia, ktorá sa bude venovať otázkam, o ktorých hovorila pani Gomeš, ako, doda, doda, ako energetické dodávky, eh, polnohospodársky rozvoj a tak ďalej ja nevidím žiadny, žiadne protirečenie medzi eh, tým, medzi mojimi snahami o multietnickú demokraciu v Kosove a prístupom k severu. Všetci Srby by mali mať plnú autonómiu bez ohľadu na to, kde v Kosove žijú. A budú mať možnosť zachovávať svoje tradičné, tradičný životný štýl a ich komunity budú podporované z Belehradu, avšak za podmienky transparentnosti a nie nejakými paralelnými inštitúciami, ktoré budú narúšať prácu legitímnych inštitúcií v Kosove na záver, myslím, že potrebujeme silnejší dialog v Kosove. Mali sme konferenciu o rozdielných mestách, a sever Mitrovice, a Priština. Teraz sme sa nachádzame v polovici revízie rozpočtu. Hodnotíme priority, tak aby ustanovenia o decentralizácii boli uvedené do praxe. Ja nefinancujem výučbu jazykov, ale ja sledujem, aby osnovy pre eh, vyššie školy boli od ďalšieho školského roku vypracovávané a prispôsobované aj potrebám sebou. Ďakujem veľmi pekne. Eh, aj v mene spravodajkyne kolegyne Lunáček. No, chcel by som kolegom pripomenúť, že dnes o 15.00 po obede sa uskutoční medziparlamentné stretnutie za prítomnosti pána Fejta a že ešte detaľnejšie budete môcť sa zaoberať touto tému. Ďakujem veľmi pekne za vašu správu. Veľmi zaujímavú a podrobnú. Bene, continuiamo con il punto 5, appunto la proposta di risoluzione sul processo di integrazione. Eh, dobre, a teraz budeme pokračovať s bodom číslo 5, a to je návrh uznesenia o integračnom procese eh, Kosova. druhá výmena názorov. Eh, bolo predložených 168 pozmeňujúcich návrhov. Po zasadnutí s spravodajkyňou spravodajkyňa predložila tri kompromisné návrhy, ktoré o ktorých by sa malo diskutovať. O tej téme sme už hovorili a preto obmedzím čas na diskusiu po pozmeňujúcich návrhu na 20 minút. Takže pani Lunáček, nech sa páči. A ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem vám veľmi pekne za udelené slovo. A kvôli času by som sa chcela sústrediť na kompromisné pozmeňujúce návrhy a na niekoľko ďalších bodov vy si máte už návrh hlasovacieho zoznamu. Najskôr ten zásadný problém. V prípade Kosova, čo sa teraz prejavilo aj v rámci diskusie, je jedna zásadná, jeden zásadný rozdiel medzi nami. A totiž, či Kosovo je nezávislý štát alebo nie. No a tento rozdiel, názorový rozdiel, sa vyjadruje v rámci týchto hlasovaní, pretože tu nie je možnosť príjmať kompromisy. Dúfam, že väčšina z nás si myslí, že Kosovo je nezávislý štát a dúfam, že menšina si myslí, že to tak nie je. Takže tu ani ja som nemohla navrhnúť kompromisy. Avšak snažila som sa s tými pozmeňujúcimi návrhmi ktorí spochybňujú nezávislosť Kosova, zapojiť do kompromisov prostredníctvom niektorých kompromisných, ja teda po, pozmejúci návrhov. Napríklad prvý kompromis sa pozmejúci návrhy 92, 93, 94. A kolegyne Kropa Munies a niektoré iné predložili pozmejúci návrhy 94. A tam sa jedná o to, že práve e, misia e, za budovanie právneho štátu na celom území Kosova je skutočne aktívna a veľmi dobre koná. A že komisia vo svojej práci voči, voči srbskému obyvateľstvu e, za dobrú prácu, no a že treba zohľadňovať celé obyvateľstvo. Takže tieto veci som sa snažila zohľadniť aj v prípade kompromisov 2 97 a 105, kde sa hovorí o občianskej spoločnosti, je dôležité, aby sme sa na to zameriavali intenzívnejšie. No a v prípade kompromisu 3 som sa snažila navrhnúť kompromis, e, ktorý aj kolega Preda, Jano Basesku e, budú považovať za priateľný. Ja dúfam, že to v tomto prípade podporia niekoľko bodov ešte napríklad návrhom kolegu Boselta, kde sa jedná o domáce násilie, o násilie v rodinách. My sme túto oblasť uviedli v samostatnom odseku, pretože sme sa snažili, alebo ja som sa snažila, hodili to ostatných aspektov tohto odseku. A dúfam, že aj pán Poselt to v tejto podobe príjme. A ešte jedna vec k návrhu kolegu Svobodu číslo 66. Ešte stále rokujeme a hľadáme možnosti nejakej forme vyjadriť možné reakcie na rozsudok alebo odporúčanie Medzinárodného súdneho dvoru, dvora. A dúfam, že dnes sa nám to podarí objasniť doladiť. No len krátke odvolanie e, k tomu, čo sa stalo k pozmenujúcom návrhu 78 je uvedené aj moje meno medzi, pani, medzi ďalšími menami a to je tak, taká zaujímavá chyba a ja by som e, chcela požiadať, aby sa to vyňalo e, pretože v tomto bode nemáme rovnaký názor s kolegyňami a kolegami. A to nie je môj názor teda. To sa stáva, nie je to problém, len už som to chcela uviesť, takže dúfam, že s tými, ktorými som viedla eh, rozhovory, že sa nám podarí eh, získať veľkú väčšinu. Ako som povedala, niektoré veci sú neprekonateľné a to my ako politici musíme uznať. A ďakujem za spoluprácu eh, s tými, s ktorými sme spolupracovali. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne kolegyňa Lunáček za veľmi dôležité a zaujímavé pripomienky. No a slovo teraz dostáva pán Posselt. Áno, tiež len veľmi stručne, vážený pán predseda. Ja by som chcel kolegyne Lunáček poďakovať za jej vynikajúcu prácu a rovnako za vynikajúcu spoluprácu s kolegyňou Lunaček a s tieňovými spravodajcami ďalších eh, politických skupín. Kolegyňa Lunaček už jasne hovorila o tom, eh, že, okrem mno, že sú také dve skupiny pozmeňujúcich návrhov. Jedna skupina sú tie bežné, eh, kde politické skupiny sú buď za alebo proti. No a ďalšia skupina sa týka otázok štatútu Kosova a ja myslím, že vo všetkých eh, politických skupinách je jednotné hľadisko. A všetci si myslia, že je to, že Kosovo je nezávislý štát. 22 krajín Európskej únie uznalo Kosovo ako nezávislý štát a nadviazali diplomatické vzťahy. 5 štátov to neurobilo. No a tých 22 štátov, ktoré to urobilo, a na to by som chcel upozorniť, to urobili na výzvu Európskeho parlamentu. Európsky parlament za ostatných 5 rokov viackrát trojštvrtinovou väčšinou vyzval členské štáty, aby uznali Kosovo a jeho nezávislosť. To bola, to bola mienka troch štvrtín a parlamentu viacerých, počas viacerých volebných období. No a preto si myslím, že tak ho povedal pán Fajt, je veľmi problematické, ak neustále budeme dokola dookola otvárať otázku štatútu. Väčšina z nás to neurobí. Ale treba tiež brať ohľad na tých kolegov z tých členských štátov, ktoré Kosovo buď neuznali, alebo ešte neuznali, pretože chceli počkať na ten rozsudok. Aj keď ja by som ten rozsudok nepreceňoval. Ten bude hovoriť viac o, o budúcnosti, o tom napätí medzi teritoriálnou integritou a, a právom na sabo, seba určenie. Ako súčasným stavom? Ja si nemyslím, že ten rozsudok teraz vyhlási udalosti z ostatných rokov za neplatné. Ako by to aj mohlo prebiehať rozdelenie Kosova by viedlo k rozdeleniu všetkých susedných štátov. No a opätovné pričlenenie Kosova k Srbsku by znamenalo vojnu. A to ani Srbi nechcú. Keď eh, sa zhovárame sa úprimne so Srbmi, eh, tak eh, všetci povedia, že Kosovo už nikdy nebude patriť Srbsku. Ako by sa to mohlo aj stať. Na to nie sú žiadne plány. Takže nemali by sme tu hrať nejaké politické hry, ale celkom jasne a úprimne povedať, že rešpektujeme kolegov, tých kolegov, ktorých štáty majú iné stanoviská, ich návrhy sú priateľné, tí majú hlasovať za tie svoje návrhy, my ostatní za ne hlasovať nebudeme a potom bude jasné, kto má aké stanovisko a náš výbor nebude strácať e, nezmyselne čas, pretože ako som už povedal v tejto otázke, ako som už povedal, nie je možnosť kompromisov. Čiže buď sme za uznanie alebo proti. Buď chceme otvárať opätovne otázku štatutu alebo nie. Takže koncentrujme sa na vecné návrhy a v prípade ostatných by sme mali len hlasovať a hotovo. No, dobre, a teraz za socialistov kolega Taler a potom kolega Preda. E, Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som chcel poďakovať spravodajkyni za jej prácu, pretože to bola takzmer Mission Impossible. A, a doratočné pozmúce návrhy ešte len zlepšia tú prácu. Ja by som chcel upozorniť ešte na niekoľko vecí. Totiž niektorí poslanci, niektorí z nás dostali štvorstránkový list zo Srbska, kde nás vyzývajú veľmi konkrétne, ako e, sa správať a zachovať e, k uzneseniu o Kosove. Ja by som chcel povedať, že tento list je obsahov veľmi dôležitý, ale rovnako ukazuje, aké dôležité je pre Srbsko, a pán posol to tiež povedal, aké dôležité je, aby sme neobetovali alebo neotvárali opätovne otázku štatútu, pretože pre nich je otázka štatútu tá najdôležitejšia. A pokiaľ nie je tá vyriešená, tak ani ďalšie nie sú uh, ukončené. Napríklad ochrana ľudských práv, ochrana kultúrneho dedictva, ochrana vlastníckých práv, návrat utečencov a tak ďalej. Ja dúfam, že po rozsudku Medzinárodného súdneho dvora sa budeme môcť venovať aj tým konkrétnym otázkam kvalite života občanov Kosova. No a tu je samozrejme veľmi dôležitá úloha srbkej vlády. V neposlednom rade si tu ide o ľudí, ktorí žijú v Kosove. Ďakujem pekne. Bene, preda e poi lo shadow reporter Panzeri. Teraz najskôr Pán Preda. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem iba pripomenúť, že som predložil viacero pozmeňujúcich návrhov. ktoré pojednávajú o tom, prečo Kosovo je viac ako len provincia a taktiež som e, hovoril o Kosočanoch ako o obyvateľoch a nie ako príslušníkov štátu. To naozaj musí e, zohľadňovať e, takým, teda takýmto spôsobom môžeme zohľadňovať stanoviska tých e, členských krajín EÚ, ktoré pokladajú Kosovo za iba provinciu a nič viac. Pán Manke. Bene, eh, prego, Panzeri. Sì, grazie. Anch'io volevo associarmi al ringraziamento all'on... Ďakujem pekne a ja sa chcem pripojiť tým, ktorí sa poďakovali pani spravodajkyni Lunaček za vynikajúcu prácu. Nebolo to jednoduché z tých dôvodov, ktoré sú nám všetkým dobre známe. Sú kompromisy k tomuto uzneseniu a tieto kompromisy sa nám javia dobré. My berieme na vedomie realitu, existujúcu situáciu bez toho, aby sme spochybňovali eh, štatút a bez toho, aby sme eh, nejak eh, znemožňovali ďalší dialog a štatútu. Je dôležité ďalej posilňovať administratívne inštitúcie a tak ďalej. A všetko, čo môže lepšie integrovať eh, etnické menšiny, je dobré. Boj proti zločinu, posilňovanie demokratického procesu. Toto všetko v rámci spolupráce, ktorá naozaj rešpektuje všetkých občanov. Okrem e, rozdielov názorov, ktoré sú zatiaľ nezmieriteľné, sa dá povedať, že sme spravili dobrú prácu. Dobre, neviem, či ešte pani Lunaček ako spravodajkyňa chce niečo doplniť. Nie, ak dovolíte, iba by som sa e, na teraz poďakovala. Dobre, takže ja sa chcem poďakovať pani Lunáček a prejdeme k ďalšiemu bodu. Chcem pripomenúť, že zajtra budeme hlasovať o tejto otázke. Teraz bod 6. Návrh uznesenia o žiadosti Islandu o členstvo v Európskej únii. Ide o e, druhú e, rozpravu o tomto návrhu uznesenia. Dnešná diskusia sa deje iba pred pár dní pred stretnutím hlav štátov a vlád, e, kde sa bude práve hovoriť o e, tejto žiadosti Islandu. A správa o pardon, diskusia o správe Preda prichádza vhod. Je tu 55 pozmenujúcich návrhov k tomuto návrhu uznesenia a spravodajca v spolupráci s príslušníkmi iných politických skupín predložil aj niekoľko kompromisných návrhov. Takže pán Preda, prosím, odprezentujte nám tento návrh uznesenia. A je tu aj uznesenie e, rady z minulého týždňa. Takže nech sa páči, k tomuto bodu sa môžete vyjadriť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako ste povedali, je tu 55 pozmenujúcich návrhov z pera kolegov. A ja vám chcem povedať, že som veľmi rád, že spolupráca s tieňovými spravodajcami bola dobrá pretože na základe týchto 55 e, pozmenujúcich návrhov sme e, najprv vyselektovali 27 a nakoniec sme vypracovali iba 8. Ide o návrhy k zásadným otázkam tejto správy. Poprvé e, ide o súdnictvo, o súdny systém. Už nebudem hovoriť, aký je pôvod týchto Pán e, Preda, prosím, hovorte na mikrofón. Prvý kompromis sa týka troch článkov o súdnom systéme. Teraz e, sme to zamerali na niekoľko otázok, ktoré sa týkajú e, menovania sudcov prokurátorov, ale aj všeobecne e, najvyšších, e, týka sa to najvyšších e, súdnických inštitúcií. Mm, po druhé, veľmi dôležitá otázka konkurencie schopnosti a pozície Islandu. Tretí kompromis, bilaterálna povaha rokovaní Islandu s Spojeným kráľovstvom a Holandskom, hlavne e, v prípade veci iSave. Štvrtý kompromis prispôsobenie sa Islandu na európske požiadavky. Piatý kompromis e, špecifika Islandu vo veciach životného prostredia a prírody a šiestý kompromis, kompromis sa priamo týka e, zdrojov, morských e, zdrojov a potrebu mať konštruktívny prístup všetkých úradov v rokovaní v rokovaniach o rybolove a 7. a 8. kompromis. To sa týka verejnej rozpravy o pristúpení Islandu a tu by som sa chvíľu, na chvíľu zdržal, pretože otázka oznámenia o výzvach e, na Islande, to je veľmi dôležité v kontexte približovania sa tejto krajiny k EÚ a ešte na záver štyri ústne pozmenujúce návrhy. Jeden sa týka nespera zelených a druhý sa týka Icelandic Modern Media Initiative. Ja ešte navrhujem jeden pozmeňujúci návrh, ktorý zohľadňuje minulotýžňový vývoj, kedy Európska rada vyzvala Island e, k zahájeniu e, rokovaní. A ešte na záver by som sa chcel úprimne poďakovať za spoluprácu kolegom. v snahe nájsť tieto kompromisy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Prvý rečník, pani Ojmen Reuten za EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte, pán predseda, v úvode sa chcem poďakovať eh, spravodajcovi, pánovi Predovi. Predložil totiž to niekoľko veľmi zaujímavých kompromisov dobre odzrkadľujú záujmy Islandu a naozaj si myslím, že musíme e, pristupovať pozitívne k Islandu, ale bez toho, aby sme boli prehnane optimistickí, čo sa týka vyjednávaní. Medzičasom poznáme aj závery Európskej rady a napríklad Holandsko nebude blokovať zahájenie vyjednávaní, takže toľko k mojej krajine, ale budeme trvať na vš- rešpektovaní všetkých kritérií. Tretí kompromis, tu musím povedať, že to nie je úplne aktuálne. A keď sa pozrieme na tento kompromis, tak tie bilaterálne dohody a E, vrátenie 3,9 miliardy eur pôžičky vládam Spojeného kráľovstva a Holandska a tak ďalej. Táto veta tretieho kompromisu by podľa mňa mohla byť vyškrtnutá. Druhý a tretí riadok. Alebo tento kompromis prispôsobíme súčasnej situácii. Teraz druhý a štvrtý kompromis, s tým úplne súhlasím. Poznáme priority Európskej rady aj komisie. Veci sú jasné. ešte jedna pripomienka. Otázka k siedmemu kompromisu. Chcem sa spýtať, či je naozaj konsenzus medzi e, politikmi a e, občianskou spoločnosťou, čo sa týka pristúpenia, pretože to je e, obrovská výzva, pre ktorou stojí samotný Island. Ak e, tu bude e, záväzok, tak potom môžeme dúfať v pozitívny výsledok. Ale ešte raz sa chcem poďakovať spravodajcovi. Pán Ceria, potom pani Gomez. Ďakujem pekne. tie príspevky by mali byť vecné. Ja sa taktiež chcem poďakovať spravodajcovi, spravodajkyni, pardon. Socialisti nemajú výhrady. Aj tieňový spravodajca našiel odpovede na jednotlivé aj citlivé otázky ku ktorým sa pristupovalo pozitívne. Spravodajkyňa správne vypichla tieto body. Dva sú veľmi dôležité, pripomeniem ich. To, že islandské úrady musia zohrať aktívnu úlohu v príprave občianskej spoločnosti a taktiež je tu pozitívny postoj, čo sa týka schválenia uh, aký komunitér v oblasti rybolovu. Myslím si teda, že tento návrh uznesenia o žiadosti Islandu je pozitívnym uznesením a chcem sa e, v mene kolegyne Sasoli poďakovať aj spravodajkyni. Teraz pani Gomez. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať kolegyni Preda ale chcem povedať, že nesúhlasím s predrečničkou Oymen Reuten, keď hovorí, že je to pri treťom kompromise, že to treba jednoducho vymazať. Tá záležitosť pôžičky nemalo by to predstavovať <clears throat> prekážku podľa mňa je to zásadné. Malo by to tu figurovať. Toto ne, ne, nemôže toto byť videné ako prekažka pri vstupe, ale je to veľmi dôležitá záležitosť medzi Islandom a dvoma členskými krajinami EÚ. A tu musí každý e, konať zodpovedne, nie len Islandiania. Islandiania nemajú, e, nie sú zodpovední za e, prekvitanie kazí, kasín e, na Islande. Tu je oveľa viac otázok ako len otázka tejto pôžičky. Tí kolegovia, ktorí zdôraznili potrebu zapojiť občianskú spoločnosť do tohto postupu. Áno, je to zásadné podľa mňa, pretože inak pristúpenie nebude úspechom. Áno, chápem to tak, že pani Ojmen Reuten chce niečo stručne doplniť. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, chcem sa vyjadriť, pretože keď povieme, že toto nemá byť prekážkou pri spúšťaní rokovaní s Islandom, tak to znamená, že to bola prekážka doteraz, ale napriek tomu sa s vyjednávaním začne. Preto som to chcela vyškrtnúť. A ak si to potom prečítame, tak to je v podstate logické tento kompromis splatenie pôžočky vládam Spojeného kráľovstva a Holandska zdôrazňuje to, že e, dosiahneme priateľný výsledok a tak ďalej. Ja myslím, že by bolo lepšie to vyškrtnúť, ale ak nie, tak možno, že by sme sa mali spýtať ešte aj spravodajcu predu či s tým súhlasím. Mne sa to zdá logické, teda to, že by sme to vyškrtli. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Pán Tanok, pán Taler a potom Madlena. Ďakujem pekne. Moja skupina, ako som už povedal, plne podporuje pristúpenie Islandu k EÚ. Blahoželám spravodajcovi k jeho práci a podporujem aj kompromisné návrhy. Druhý Kompromis je právne e, správny. To som nevedel, keď som naposledy hovoril, že Island e, porušuje e, svoje záväzky vo svetle smernici. Takže áno, je to súčasťou aký. Takže toto, tú, túto požiadavku nesplňajú Niektorí e, samozrejme majú aj väčšie obnosy, ale podľa mňa je to e, otázka, ktorú jednoznačne treba vyriešiť počas rokovaní a ako ostatní ani ja si nemyslím, že ten spor e, so Spojeným kráľovstvom alebo Holandskom by malo brániť Islandu v tom, aby boli kandidátskou krajinou. No a potom je tu otázka finančných služieb toto bude veľká prekážka, pretože musia samozrejme e, splňať požiadavky zakotvené v smernice. Hlavným dôvodom alebo problémom je úroková sadzba, ktorá sa vzťahuje na túto pôžičku. Keby sa to znížilo, tak by sa asi dal dosiahnuť kompromis. E, tak som to aspoň pochopil a ešte jedna otázka na pánu Predu. Je to síce okrajové, ale mňa to zaujíma. Potom, sa, potom je tu stretnutie um, komisie o love veľrýb. Norsko a Japonsko naďalej pokračujú eh, vo veľkom eh, v rybolove veľryb. Neviem, ako vlastne dopadlo príjmate, prijatie spoločného stanoviska EÚ. Moja krajina chcela zachovať moratórium a možno sa nakoniec držia všetky členské krajiny, ale neviem konkrétne, ako to dopadlo. Japonsko e, si asi svoje presadilo, takže to moratórium bude stiahnuté, ale ak sa to nestane, tak sa pýtam, či to bude problematické pre Island, či sa bude vedieť e, prispôsobiť e, spoločnej línii, teda zachovať moratórium, alebo či to vlastne už bude zastaralé alebo neaktuálne, pretože budú zmenené nejaké pravidlá pre ďalších 10 rokov. Ďakujem pekne. Teraz kolega Thaler. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa taktiež poďakovať spravodajcovi za to, čo spravil doteraz. Je dôležité, aby sme začali rokovať s Islandom, pretože to eh, bude predstavovať nový elán pre rozšírenie v posledných rokoch, e, neboli dosiahnuté tie výsledky, ktoré sme si želali a taktiež ľutujem, že e, rokovania s bývalou Jugoslovanskou republikou Macedonskou sa ešte nezačali. Možno, že by to mohlo prebiehať súbežne. No a čo sa týka tretieho kompromisu. Myslím, že toto je záležitosť, ktorá naozaj môže spôsobiť problémy v budúcnosti a nemohli by sme to, nemali by sme to podceňovať. Z tejto stručnej výmeny názorov už vidíme, nakoľko komplikované to môže byť. A pán Preda, áno, sme síce optimisti, ale mali by sme mať aj plán B pre prípad, keby pretože niekedy z malých problémov môžu byť veľké, možno, že nie ešte v tejto fáze, ale tej ďalšej. Možno, že by sme mali rozmýšľať aj nad arbitrážou ako spôsobom pre vyriešenie týchto otázok. Ako som povedala, zatiaľ sa rokovania nezačali, ale keď sa tak stane, tak sa to bude vliecť aspoň na západnom Balkáne by arbitráž mohla predstavovať východisko. Kolega Madlener, prego. Kolega Madlener. E, Ďakujem, pán predseda. E, ja by som e, chcel povedať, že kapacita rozšírenia Európskej únie je už dávno prekročené, občania sú unavení, e, my sme v kríze a teraz dovolujeme, aby pristúpila zbankrotovaná krajina. Myslím, že to naozaj nie je dobrý nápad. Holandskí a britskí občania sú obeťami bankovej katastrofy na Islande. Samozrejme, táto otázka musí byť vyriešená ešte pred vstupom. No a potom e, ten e, low veľrýb, aj to je neakceptovateľné to musíme na rovinu povedať, Islandu to musíme na rovinu povedať, že toto je pre nás neakceptovateľné, tento lob, eh, lov veľrýb. Moja strana dúfa, že islandskí občania budú masívne hlasovať nie pri referende o vstupe do EÚ. Ďakujem, pani Boskot. Ďakujem, pán predseda. Aj ja sa chcem poďakovať pánovi spravodajcovi srdečne za to, že um, zapracoval do kompromisného návrhu aj holandské pochybnosti. Aj ja som k tomu predložila pozmeňovací návrh. Toto by e, sa nemalo riešiť len ako bilaterálna otázka medzi Islandom a Holandskom, respektíve Spojeným kráľovstvom, ale týka sa to nás všetkých. Musíme sa prejaviť solidárne. Myslím, že je veľmi dobré, že tento list dozorného orgánu EFTA je tu explicitne spomenutý a myslím si, že je dôležité poukázať na to, že záväzky podľa tohto eh, podľa tejto dohody musia byť eh, splnené, dodržiavané. V mojich pozmeňovacích návrhoch som požiadala o vytvorenie priameho prepojenia medzi vstupom do EÚ a splnením eh, záväzkov toto bolo vyškrtnuté, čo ma mrzí. Podľa mňa toto by sa malo ujasniť všetkým krajinám, ktoré majú záujem o vstup. Momentálne je o Island, ale aj v budúcnosti sa to bude týkať všetkých ostatných krajinách, krajín. A myslím, že toto by sa malo nejakým spôsobom dať zakomponovať do kompromisu. E, kolega Taran. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem spravodajcovi Mm, myslím, že urobil veľmi dobré kompromisy z viacerých pozmeňovacích návrhov, ktoré si z časti protirečili. Chcel by som využiť túto príležitosť a povzbudiť spravodajcu, aby zmenil svoje stanovisko e, tak ako je to pôvodne v hlasovacom zozname. Konkrétne v pozmeňovacom návrhu číslo 45, 46 a 47. E, všetky sú z pera zelených. To je zaujímavé. E, chcem toto zmeniť, pretože tieto pozmeňovacie návrhy odrážajú diskusie, ktoré sa viedli na zasadnutí delegácií Alty, Alty na Európskeho parlamentu Viedol to Ed Kalaker, ktorý vie o tej práci. Potom Well Reap. Je to dôležitá otázka a nemali by sme e, e, prestať požadovať od Islandu to, čo je vhodné, konkrétne e, ukončiť tieto aktivity, lovenia veľrýb. A na záver by som chcel takisto zakomponovať tam túto budúcu perspektívu. A my vítame Island ako plného člena Európskej únie Čiže keby spravodajca mohol zmeniť svoje stanovisko, tak by som bol veľmi rád, keby sme mali čas do zajtra tak urobiť. A na záver, takisto e, toto je môj osobný pozmeňovací návrh 22, čiže to nie je zo skupiny zelených, ktorý je relevantný, pretože ak chceme spoločnú politiku, Takže e, toto by sme, to isté by sme mali požadovať aj od e, kandidátskych krajín. Ďakujem. Grazie. A questo punto il parere della Commissione Ďakujem. K tomuto bodu by som dal slovo pánovi Francovi Čermákovi z Európskej komisie. Chcete sa vyjadriť? Ďakujem. Poprvé, e, zo strany komisie vedieme otvorenie e, prístupových rokovaní a je možné tu diskutovať o všetkých týchto otázkach, ktoré boli nastolené. V negociačnom procese e, sa môžeme oveľa lepšie priblížiť k určitým oblastiam, ako otázke, či Island, či tá legislatíva je v súlade s aký alebo nie. Zo strany komisie pokračujeme v prípravách, e, registračná práca, pripravujeme screeningový proces, Eh, screening, aký komunitár. Toto nám umožňuje eh, veľmi podrobne zistiť eh, rozdiely v islandskej legislatíve a v legislatíve EÚ. A samozrejme sme v procese pripravovania IPA Assistance. Takisto obdržíte správu o pokroku 2010 o súčasnom stave Islandu. Toto môžeme očakávať v novembri tohto roku No a konkrétne sa diskutovalo vo výbore o otázke rybolovu, teda lovu veľryb. My toto pokladáme za nekompatibilné s aký a toto je trvalé e, stanovisko e, Európskej únie, čiže podľa nášho názoru e, jednoznačne e, e, tieto praktiky Islandu by boli v rozpore s aký podstate k tomu nemám čo dodať. E, tie otázky týkajúce sa toho budú skúmané podrobnejšie v rámci negociačného procesu, kde screeningový proces bude prvým krokom. Ďakujem. Grazie se il relatore Ďakujem. Ak spravodajca už e, sa nechce vyjadriť, tak môžeme uzavrieť diskusiu. A pán spravodajca, ešte chcete niečo povedať? Áno, ďakujem, pán predseda. Ďakujem kolegom za ich pripomienky. La proposition concernant le compromis numéro 3. Najprv k návrhu, ktorý sa týka kompromisu číslo 3. E, som toho názoru, že vzhľadom na to, že budú zahájené rokovania, môžeme zrušiť tento bod, pretože sa týkal tej epizódy. To znamená, e, že toto by nemalo E, predstavovať nejaké prekážky pri zahájení e, prístupových rokovaní s Islandom. Čiže toto môžeme vypustiť. Nie je to aktuálne. To bolo ešte v perspektíve, ke, kedy by sa rada nevyjadrila v takom duchu, akom sa vyjadrila minulý týždeň, teda, že by e, Island nebol prizvaný k začatiu rokovaní, takže preto navrhujem, aby sme to vymazali. No a otázka veľrýb. Ja vítam to, že po dlhšom období sa nám podarilo dohodnúť v Agadíri na konferencii, ale uvidíme ešte, aké bude konečné stanovisko prijaté. No a to nám dáva čas do budúcej júnove, júlovej plenárky dať to na program dňa, pretože je to dôležitý bod, ale ja som skôr optimista. A myslím, že netreba meniť e, e znenie keďže ešte nevieme, ako naozaj dopadne táto konferencia. A pani Bosku chcem povedať, že súhlasím s tým, že treba jasne prepojiť otázku pristúpenia so splnením všetkých podmienok touto krajinou. Je to tak aj v dokumente naformulované. No a ešte pripomienka k pozmenujúcemu návrhu 22. Išlo o to doplniť do článku 6 authorities to ratify the Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities, as well as the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, a Patánok navrhuje doplnenie. Ja osobne s týmto nemôžem súhlasiť. Tento postoj sa nejako nezmenil No a zvyšné návrhy pána Tenoka, hlavne pokiaľ ide o veľryby, k tomu som sa už vyjadril aj na základe toho, čo on povedal. Takže ešte raz sa chcem poďakovať všetkým kolegom za ich príspevky. Ďakujem. Sì, eh, ricordo che il voto avrà luogo domani mattina e quindi immagino che il relatore... Pripomínam, že budeme hlasovať zajtra ráno, takže pán spravodajca sa ešte spojí s kolegami a podiskutuje o tých e, zmenách, o ktorých sme diskutovali. No a tým uzatvárame tento bod. A prechádzame k ďalšiemu bodu. Priebežná revízia e, európskych satelitných navigačných programov, vyhodnotenie aplikácie týchto programov, budúce výzvy a finančné perspektívy. Stanovisko pripravila kolegyňa Kopa, už sme o tom diskutovali v podvýbore pre bezpečnosť a obranu. A k tomuto návrhu bolo predložených 10 pozmeňovacích návrhov, dva boli stiahnuté a nahradené dvoma ústnymi pozmeňovacími návrhmi pani spravodajkyne. Pani Kopa, máte slovo. και τον Γαλιλαίο. Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά είναι η ΙΤΡΕ. Takže um, výbor ITRE, je gestorský výbor. Chcel som poukázať na to, že komisia, že e, gestorský výbor e, časový rámec pre prijatie správy zmenil. Oznámenie komisie sa odročilo a až e, e, bude predložené koncom júla. My chceme... Hovoriť, chceme hovoriť o dopade systému Galileo na medzinárodné vzťahy. A vzhľadom na to, že si nemyslíme, že budú veľké zmeny do septembra, e, tak budeme postupovať úplne normálne. Zajtra ráno budeme schvalovať toto stanovisko. Cieľom stanoviska je zdôrazniť význam Galilea pre význam a nezávislosť Európy, ale treba spolupracovať aj s ostatnými aktérmi, ktorí sú aktívni v tejto oblasti satelitnej navigácie. A ide o to vybudovať synergie a aj zabezpečiť interoperabilitu jednotlivých eh, satelitných navigačných, navigačných systémov. Po prijatí Lisabonskej zmluvy, ako iste viete, táto satelitná politika získala na význame a Európsky parlament zohráva väčšiu úlohu a e, väčšiu úlohu aj v rozhodovacom postupe. Galileo to je občiansky program podliehajúci občianskej kontrole a pamätá sa aj na to, že niektoré služby, ktoré sú regulované, majú dvojité využitie. Komisia predloží návrh o pravidlách prístupu k týmto službám. To by sa malo stať do konca tohto mesiaca a preto by bolo dobré, keby AFED a podvýbor pre bezpečnosť mohol e, mohli predložiť e, svoje stanoviská dovtedy na to, aby naozaj e, sa hovorilo aj o otázkach e, vojenského nepovoleného využívania Galilea. Takže tomu sme sa chceli venovať v našom stanovisku a v pozmeňujúcich návrhoch. Treba jasne napríklad povedať, že všetci užívateľia tohto systému musia rešpektovať jednotlivé medzinárodné pravidlá, charty OSN, aj tie pravidlá, ktoré upravujú túto otázku v EÚ aj v kontexte e, vonkajších vzťahov. Naviac e, z technického hľadiska je možné vylúčiť e, využívanie systému na riadenie striel alebo rakiet. Preto chceme, aby komisia vypracovala takéto technické kritéria pre tie satelity, ktoré sa budujú, ale aby zohľadnila aj našu žiadosť, teda potrebu zadefinovať pravidlá, čo sa týka e, prístupu k PRS, pretože to je výlučne v rukách členských krajín. Členské krajiny musia taktiež prispieť k tomuto úsiliu a pamätať aj na citlivú otázku vývozu technológií, a tu treba venovať zvýšenú pozornosť e, tým e, zariadeniam, ktoré figurujú v zozname uvedenom v protokole. Vzhľadom na to, že rámec ešte nie je úplne vypracovaný, zopakujem, že si myslíme, že treba lepšie právne upraviť e, využívanie vesmíru a riadenie tohto využívania e, treba sa vyhnúť militarizácii, ale treba taktiež pamätať na našu zodpovednosť vo vzťahu s odpadom a taktiež e, vo vzťahu so znečistením vesmíru. To je dôležité. Čo sa týka pozmenujúcich návrhov, tu sa chcem poďakovať všetkým kolegom za príspevky, hlavne kolegyni Gomeš a Bütikoferovi a e, ústne pozmeňujúce návrhy dohodli sme sa, že tie predložíme zajtra. Pánovi Butikoferovi sa chcem taktiež poďakovať za to, že súhlasil s tým, aby tieto body boli e, prediskutované v rámci našich dvoch e, výborov. A o prvom pozmeňujúcom návrhu sa bude hovoriť na výbore ITRE. A aby to bolo stručné, čo sa týka ďalších pozmeňujúcich návrhov, podporujem všetky tie, ktoré nie sú proti e, celkovému smerovaniu z, e, tohto stanoviska, ktoré vylepšujú tento dokument. Ďakujem. Grazie, kolega Kopa. Ďakujem, pani kolegyne Kopa. A teraz sa chce vyjadriť pani Lösing. Áno, ja som pani Lezing. Ďakujem, pán predseda. Keďže som členom výboru pre bezpečnosť a obranu, zameriam sa najmä na vojenské aspekty v mojich e, výstupoch. Už som to povedala na zasadnutí výboru a pani Kope som sa poďakovala za jej výrazné úsilia o vyvážené stanovisko. Všimla som si, že pani Kopa na jednej strane zohľadnila civilný charakter projektu Galileo, ktorý zdôraznila a vyslovila sa proti militarizácii vesmíru, ale na druhej strane nasadenie Galilea pre GASP a pre ESVP schválila teda pre tieto príslušné misie e, aj e, ústny pozmeňovací návrh pani Kopy a pani Gomez E, toto vojenské nasadenie požaduje iba v súlade s medzinárodným právom a s chartou OSN, ale to napriek tomu nič nemení na skutočnosti, že Galileo e, zahrňa aj vojenský aspekt. Moja frakcia je e, proti vojenskému využitiu Galilea za akýchkoľvek okolností. Ďalší bod sa týka e, použitia Galilea na ochranu kritickej infraštruktúry. Podľa môjho názoru ste vy, pani Kopa, na začiatku vášho stanoviska vyzdvihli civilný charakter Galilea, ako aj e, využitie pre e, misie ESVP A na základe vašej podpory využitia Galilea na ochranu kritickej infraštruktúry podľa nášho názoru sa nedemilitarizuje, ale e, tá militarizácia a zbrojenie, e, ktoré vlastne zamietate vo vesmíre, sa posilní. A my so stanoviskom v tejto forme v žiadnom prípade nemôžeme súhlasiť a pre UNGGL je vojenské nasadenie absolútnym tabu. Potom mám ešte otázku na pána Donžona, čo sa týka jeho pozmeňovacieho návrhu 8 tu som o tom veľmi dlho uvažovala a jednoducho nie je mi jasný zmysel tohto pozmaňovacieho návrhu. Možno by ste sa k tomu mohli ešte raz vyjadriť, pretože v podstate k pôvodnému návrhu, k tej pôvodnej pasáži sa vlastne veľa toho nezmenilo jedine, že by vaše zmeny pre vás um, boli takého významu, ktorý mne nie je jasný. A tu mám dve špecifické otázky. Prečo pojem militarizácia ste vyňali vo vašom pozmeňovacom návrhu? A potom ešte chcem podotknúť, že v nemeckom preklade je uvedené, že e, vesmírna politika bola vytvorená na civilné účely a tento pojem civilné účely je aj v ústnych pozmeňovacích návrhoch e, pani Gomeš a pani Kopa, a, ale v nemeckej verzii e, pána Donžona sa uvádza slovíčko peaceful, mierový. Takže sa pýtam, či toto má e, nejaký konkrétny výraz, že slovíčko peace bolo nahradené slovíčkom peaceful. E, toto by mohlo mať aj nejaký hlbší význam. Neviem. Ďakujem. Grazie, kolega Lösing. Ďakujem, kolegyňa Lösing. Dúfam, že som to už vyslovil dobre. A teraz má slovo pán kolega Angorakis. Ešte raz sa vopred ospravedlňujem za výslovnosť. Και Ďakujem pekne. K tomu, čo povedala kolegyňa Lozing, ak chceme byť presní, správny. ak naozaj máme používať Galilea na vojenské účely, tak ako to figure v niektorých pozmenujúcich návrhoch, tak potom si myslím, že treba úplne zmeniť povahu Galilea bol by to potom e, v podstate vojenský e, systém, ktorý by sa dal využívať aj na občianské účely, ale nie opak. Netvrdíme, že to je nevojenský systém. Nie. No a teda, že by sa dal použiť aj na vojenské účely, ale vieme dobre, že ak niečo je vojenské, tak potom to má e, oveľa silnejšie postavenie. A ešte ďalšia vec to, čo ma zaráža, je, že dva pozmenujúce návrhy, konkrétne číslo 4, kde sa hovorí o využívaní Galilea na vojenské účely, na základe charty OSN a zmluv EÚ, ako keby sme chceli obmedziť negatívny dopad vojenského využívania tohto systému, ale ja chcem pripomenúť, že akékoľvek využívanie armádami to je riadené medzinárodným právom a OSN. Využívanie e, vojenskou zložkou, či už námornou alebo nejakou inou, tak musím povedať, že neviem presne, o aké medzinárodné dokumenty tu ide. To je pozmeňujúci návrh 3 a tým sa neposúvame dopredy, dopredu. Vojenská spolupráca medzi členskými krajinami a mimo hranic EÚ, to ešte nie je veľmi prehlbené. Ja viem, že prostredníctvom vojenského využívania Galilea by bolo možné vypracovať e, ustanovenia, ktoré doteraz chýbajú. Ale to nie je až tak dôležité. Pre mňa je dôležitejšie, že takto sa snažíme pretlačiť militarizáciu vesmíru. Nensky. Ďakujem pekne. A teraz ďalší kolega. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia a ja sa chcem poďakovať eh, pani Kope za stanovisko. Tých 10 pozmenujúcich návrhov písomných a tie dva ústne. Vedzte, že EPP my podporujeme tie dva pozmenujúce ústne návrhy. V bode 4 sa hovorí o hlavných charakteristikách Galilea, teda občiansky systém pod občianskou e, kontrolou, čo vylúčujú iné navigačné systémy, ktoré existujú. EPP nevylúčuje e, vojenské využívanie služieb, ktoré ponúka Galilea a podporujeme e, dva ústne pozmenujúce návrhy. V tom prvom sa hovorí o tom, že vojenské využitie služieb sa nevylučuje a ten druhý návrh zdôrazňuje, to, že dohoda Európskeho parlamentu by mala byť naozaj nevyhnutná podmienka na vojenské využívanie služieb aj celkových navigačných systémov, napríklad e, v rámci spoločnej politike rybolovu alebo pri nejakých vojenských e, e, zákrokoch EÚ teda tu musí byť konzultovaný. Európsky parlament EPP podporuje aj 5. pozmeňujúci návrh pána Galera a bod 7. Galileo má byť e, využiteľný aj pri e, spoločnej politike rybolovu, pri riadení kríz a e, taktiež v rámci solidarity a vzájomnej pomoci v EÚ. Galileo musí byť e, kontrolovaní e, komisiou, agentúrou pre e, obranu a vesmír. 8 a 10, e, tieto pozmenujúce návrhy pána Danžona, tu chcem povedať, že v osmičke sa zdôrazňuje, že ide o mierové ciele, občianske využívanie, nemá to byť nejakým spôsobom militarizácia, vesmíru a čím skôr treba mať e, možnosť v Európe naplno využívať informácie z vesmíru na posilnenie kľúčových infraštruktúr. My podporujeme aj všetky doplnkové aktivity agentúry pre obranu a vesmír. Ďakujem. Bene, una breve risposta del collega Hm, dobre, a teraz veľmi stručná odpoveď kole, kolegu Donžána na otázky kolegyne Leusing. Chcem najskôr pripomenúť to, čo tu už odznelo. Treba e, opatrne voliť slova, použiť Galileo na SZBP, to nie je militarizácia vo väčšine ide o občianské misie s občianským personálom a e, takéto technológie sú nevyhnutné. Alebo sa obrátime na Američanov a využijeme ich systém GPS, ale treba myslieť aj na autonómiu Európy a dôveryhodnosť. Takže nejde tu iba o militarizáciu. Pozor na slova. A Osmi pozmenujúci návrh. Možno, že som úplne nepochopila, aké e, interpretácie e, to umožňuje. Ide o pripomenutie. Európska vesmírna politika má e, mierové ciele. A to ale to platí od samotného začiatku tejto politiky. Bene, a questo punto... No dobre. Ďakujem pekne. No a teraz sa ešte prihlásila o slovo kolegyňa Gomeš. Ale skutočne nechcem tu nekonečnú diskusiu. Ďakujem pekne. Ja sa chcem len pridať k ostatným, ktorí poďakovali naši kolegyne Kope za vynikajúcu prácu a rovnako konkrétne ďakujem za prijatie môjho pozmeňujúceho návrhu. Ja som osobou, ktorá zdôraznila, že treba uznať možné vojenské využitie Galilea. To je dôležité. A v tomto súhlasím s pánom Danžánom. A to v žiadnom prípade neznamená, že my sa militarizujeme alebo niečo iné. Máme operácie SDP, ktoré, ktoré sa teraz eh, nazýva spoločná bezpečnostná obranná politika, čo má občianské alebo civilné a možno aj vojenské aspekty. A podľa vás v súlade s chartou OSN a ja však nepoznám a neviem si predstaviť žiadne operácie EU, ktoré by neboli v súlade, v súlade s medzinárodným právom. Takže súhlasím s tým, čo zúraznila naše kolegyňa Kopa. A dokonca súhlasím s tým, s pánom, s pozmeňujúcim návrhom pána Butikofera, ktorý tvrdí, že súhlas parlamentu je nevyhnutný na vojenské využívanie Galilea. Myslím, že to je múdre a dobré, avšak nemali by sme byť hlúpi a tváriť sa, že tento vojenský, vojenské využitie je nemožné. Nie, treba povedať, eh, že keď bol Galileo spustený, tak eh, bolo tam ako keby latentne prítomné eh, ten vojenské, to vojenské využitie z dôvodov hm, tedajších vzťahov z USA. Myslím, že minulý rok, keď sme sa snažili a parlament hral úlohu pri hľadaní riešenia a odpovede na otázku financovania Galilea, my sme zdôraznili, že takéto použitie je možné, netreba sa za to hambiť. Je to kľúčová otázka, treba nájsť financovanie spoločenstva. No a rovnako súhlasím s pánom Danžánom. Ak sme naivní a ak odmietame tento možný vojenský, vojenské, možné vojenské využitie Galilea, potom hovoríme našim armádam, aby využívali americké GPS. A to je skutočne smiešné. My nemôžeme umožniť Európe, aby závisela od niekoho iného. V takejto otázke, ktorá súvisí s našou bezpečnosťou, ako aj s celosvetovou bezpečnosťou. Ďakujem pekne. Kolega Lösing. Kolegyňa Lösing, chcete ešte niečo dodať? Áno. Ja som si všimla, že v mnohých otázkach máme rôzne názory, ale na mojich kognitívnych schopnosť, o mojich kognitívnych schopnostiach som nepochybovala. Keď sa teraz stále hovorí o rozširovaní kapacít, ktorý sme jasne povedali, že sa dajú využiať na vojenské účely, tak sa súčasne hovorí, a súčasne sa hovorí, že to nie je militarizácia. Nie, tak prepačte mi, ale nemôžeme pokladať našich občanov za hlupákov treba povedať to, čo chceme a potom sa ľudia budú môcť rozhodnúť, či to aj skutočne chcú. A to žiadam. A ako ďalšia vec by som chcela poukázať na to, pán Donžo, že vy vo svojom pozmeňujúcom návrhu nepoužívate slovo civilný, tak ako ste to teraz povedali. No a podľa pochopenia logiky mnohých občanov EÚ. To znamená, že sa dá vytvoriť mier použitím zbraní a preto e, treba jasne poukázať na rozdiel vo význame slov civilný a mierový. Ja rešpektujem váš názor, ale žiadam o úprimnosť. Ďakujem. Dobre, no a na záver. Komisia EÚ, pán Flamon. Dostanete slovo, ale požiadam vás eh, o maximálnu mieru stručnosti a potom eh, na záver dostane slovo ešte spravodajca. Ďakujem pekne, pán predseda. My sme spokojní so súčasnou podobou dokumentu, ale chceme sa vyjadriť k druhému pozmeňujúcemu návrhu o bode 4. Hovorilo sa o tom, že je to občianský systém pod občianskou kontrolou a EÚ v rámci politiky rybolovu sa môže opierať o takéto uh, občianské, aj vojenské, ale hlavne občianské uh, prostriedky a uh, týka sa to aj Galilea. No a čo sa týka možnosti parlamentu dať zelenú, čo sa týka využívania Galilea v rámci e, takýchto misí rybolovu. Ja myslím, že by tu malo ísť skôr akýsi spoločný postup a e, to sa potom viac týka rady a členských krajín a my chceme, aby to bolo viac využívané v budúcnosti a chceme taktiež pripomenúť, že Komisia čoskoro zverejní návrh rozhodnutia parlamentu a rady, čo sa týka podmienok prístupu k systému PRS. A to bude taký všeobecný rámec, ktorý by mohol byť doplnený e, špecifickým spoločným postupom. Takže čo sa týka znenia asi to pôvodné znenie bodu 4 bolo vhodnejšie a bolo by dobre vrátiť sa k tomuto pôvodnému zneniu. Toľko, ďakujem pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať všetkým kolegom za ich slová. Je jasné, že Kolegovia z GUE majú radikálne odlišný postup od toho nášho. Galileo podľa mňa má zaručiť e, autonómiu a nezávislosť EÚ. A pritom popri civilnom využití musí ísť aj o iné e, misie ale GUE hovorí, že európske konania, ako napríklad operácia Atalant, že to by malo úplne závisieť od amerického systému GPS, ale ja myslím, že tu nik z nás nie je naivný. Ak niekto nesúhlasí s tým, aby Galileo mohol podporovať e, operácie SBOP EU, tak e, potom sa treba zmieriť so závislosťou od amerického GPS a niekedy to môže aj nefungovať. Takže pre nás je to úplne jasné. A budeme trvať na našom stanovisku. A návrh 5 pána Galera. Najskôr som si myslela, že ho bude môcť podporiť, ale potom po diskusiách s komisiou a ďalšími kolegami si myslím, že takáto diskusia by bola relevantná až po zadefinovaní všetkých kritérií a potom, ako budeme naozaj podrobne diskutovať o využívaní Galilea vo vojenskej oblasti a pozmenujúci návrh 5 e, sa nenesie v duchu mojej správy a preto tento návrh nemôžem ani podporiť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. No, ako som už povedal, spravodajkyňa kolegov skontaktujem spoločný text. No a ďalším bodom dnešného programu je rokovanie a uzavretie dohody o partnerstve a spolupráci s Turkmenistanom, s Turkmenskom. V roku 2009 Európska únia prijala eh, takú spornú dohodu s Turkmenskom, e, kde sa hovorí o obchodovaní s touto krajinou. Táto dohoda je veľmi sporná, pretože Turkmensko má veľmi negatívnu históriu dodržiavania ľudských práv. Avšak dnes budeme hovoriť o, o dohode o partnerstve a spolupráci. To znamená dohode, ktorá sa týka dôležitých politických aspektov. No a, a, a rada, Európska rada by čo najskôr chcela túto dohodu s Turkmenskom uzavrieť. Vzťahy so Strednou Áziou siahajú do čias bývalého Sovietskeho zväzu. No, názory sa rôzne. Ako prvý dostáva slovo spravodajca pán Nikolaj. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za to, že ste hovorili o závere, ktorý môžem podporiť aj ja. A je to pri plnom vedomí. Dnes budeme hovoriť o situácii v Turkmensku. Mňa naozaj zaujíma váš, váš názor, hlavne pod potom, ako som pred dvoma týždňami mala príležitosť navštíviť Turkmensko a pri tejto príležitosti som sa musela, musela som si priznať, že máme veľmi negatívne vnímanie na základe informácií, ktoré máme k dispozícii. Tie informácie sú nepostačujúce v EÚ. Turkmensko dnes už nie je to Turkmensko, ktoré viedol Niazov. A on mal veľmi zlú politiku vo vzťahu s ľudskými právami Teraz už došlo k modernizácii, tá kultúra sa úplne zmenila. Ja som v Akšabate sa stretla s veľvyslancami, aj so šéfom misie OSN. Stretla som sa aj s predstaviteľkou OBSE, ale Stretla som aj členov vlády, podpredsedu parlamentu, vysokých politických predstaviteľov Turkmenska. Oni naozaj majú veľký záujem o dobré vzťahy a spoluprácu s EÚ. Najskôr budem hovoriť o ľudskoprávnych záležitostiach. Nie je žiadna štruktúra, štruktúra ani žiadna medzinárodná organizácia, ktorá by skonštatovala v posledných dvoch rokoch vážne pošliapanie ľudských práv a podľa mňa ak by takéto porušovania aj existovali, tak by to bol dôsledok eh, nedostatočných eh, ľudských zdrojov v rôznych eh, oblastiach. Hovorím, myslím hlavne na policiu a súdnictvo. A je tu taktiež korupcia v týchto oblastiach. Takže nehovorí sa o porušovaniach, ktoré by predstavovali obmedzovania osobných slobod, tak ako tomu žiaľ bolo počas vlády Niazova. Vtedy naozaj bola pobúrená verejná mienka a ešte stále je niekoľko nevyjasnených prípadov, ale Turkmensko si uvedomuje, že jediná možnosť, ako postupovať demok- demokraticky, je rešpektovanie medzinárodných eh, noriem a pravidiel v oblasti ľudských práv. V Akšabate vznikol aj Inštitút pre ľudské práva. Ratifikovali 16 dohovorov OSN, ktoré sa týkajú diskriminácie práv žien, diskriminácie, a tak ďalej. A v súčasnosti EÚ je prítomná aj veľmi aktívna v tejto oblasti aj vďaka alebo prostredníctvom financovania viacerých e, projektov v Akšabate aj prostredníctvom e, domu Európy. Poprvýkrát obyvateľstvo a vysokí predstavitelia vlastne sú otvorení demokratickým štruktúram Európy. A tu nehovorím iba o e, prítomnosti Domu Európy v Akšabate a o poskytovaní informácií a monitorovaniu e, ľudských práv v Turkmensku, ale nie, oni sú otvorení istej e, európskej zručnosti v tejto oblasti a trvajú na tom sam, samotní. Je viacero nemeckých a anglických firiem, ktoré podporujú vypracovávanie e, občianskeho zákonníka a tak ďalej, a ktorí taktiež chcú, aby e, bola e, relevantná legislatíva. Je to, je veľmi silný vodca, e, pripustená iba jedna politická strana, ale nedávno vznikla druhá politická formácia, poľnohospodárska strana a um, čo sa týka hospodárskej situácii, tu musím priznať, že som si všimla veľmi zaujímavý postoj, hlavne v kontexte celosvetovej krízy. Je tu akási sociálna zmluva, ktorá by mala byť uzatvorená medzi politickými lídrami a predstaviteľmi občianskej spoločnosti. Ehm, volebná legislatíva taktiež splňa naše normy Takže takýto postoj, takáto demokratická filozofia, to naozaj vyplýva z tejto sociálnej zmluve, zmluvy, napríklad bezplatné vzdelávanie, dodávky vody a plynu, taktiež bezplatné a 100 litrov mesačne dostávajú všetci majitelia motorového vozidla Mm, úroveň príjmov naviac eh, osciluje medzi 250 a 300 dolármi mesačne a to vysvetľuje to, že obyvateľstvo okrem ešte istému kultu osobnosti že obyvateľstvo súhlasí so súčasnou situáciou. Áno, médiá nie sú slobodné, sú úplne kontrolované štátom. Nedá sa hovoriť o otázkach, e, ktoré vlastne pochádzajú z nejakých súkromných zdrojov. A je tu taktiež úsilie BBC, ktoré sa e, snažia e, zmodernizovať médiá najväčšie problémy majú s ľudskými zdrojmi a tu nás aj požiadali o pomoc. E, v Turkmensku je mnoho univerzít, e, sú sovietského smerovania, ale majú záujem o spoluprácu s našimi univerzitami, aby sa zlepšila tá personálna otázka. Takže naozaj pokračovať v dialogu je veľmi dôležité. Nehovoriť iba o energetike, ale aj o zabezpečení rešpektovania niektorých demokratických noriem. A mňa veľmi tešia vaše návrhy a verím, že spoločne nájdeme spôsob, ako vylepšiť túto správu a prispieť k dosiahnutiu dohody. Zatiaľ toľko ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem za tento súhrn. Teraz sa prihlasilo veľa rečníkov do rozpravy, ale ešte by som rád pripomenul, že ide o prvé kolo diskusí bez dokumentu, bude ešte druhé kolo a už vtedy bude k dispozícii písomný dokument a vtedy sa budeme môcť naozaj e, fundovane vyjadriť. A ešte chcem pripomenúť, že je ešte jeden zaujímavý bod na programe do obeda správa o spoločnej delegácie výborov AFDV e budžet na Blízkom východe. Takže tí, ktorí sa prihlásili do rozpravy, prosím, obmedzte sa na jednu minútu, pretože inak prekročíme ten čas, e, ktorý máme vyhradený do obeda a nebudeme mať e, tlmočníkov, takže najskôr e, dvaja rečníci. Kro. Ďakujem pekne. A ja som členkou podvýborov pre ľudské práva. Ja som sa nestretla s vysokými predstaviteľmi v Turkmensku, ale za to som sa viackrát stretla s mimovládnymi organizáciami v tejto oblasti aj medzinárodnými a musím povedať, že vôbec nesúhlasím, pani Nikolaj, s tým, čo ste povedali o ľudských právach. Vôbec nesúhlasím. Dokonca e, vy e, si myslíte, že tento režim e, sa riadi ako sú pardon, demokratickou filozofiou, ale pre mňa je to až tragikomické. Čo sa týka ľudskoprávnej situácie a slobod, to je naozaj katastrofálna situácia. Budeme sa k tomu musieť ešte vrátiť neskôr, lebo teraz mám iba minútu, ale naozaj iba, aby som povedala, že vôbec nesúhlasím. E, žiaľ, ľudskoprávna situácia v Turkmensku je naozaj najpovážlivejšia na svete. E, napriek istým signálom a dobrej vôli. E, konkrétne sa nedá hovoriť o pokroku a musíme sa vrátiť k tejto téme, pretože je to príliš závažné. Nemôžeme tvrdiť, že keďže chceme e, uzavrieť dohodu hlavne kvôli Nabuku, no, ne, no nemôžeme s tým súhlasiť e, z takýchto dôvodov. Ďakujem pekne za stručnosť pani Lozing. Ďakujem, pán predseda. Na úvod chcem len zareagovať na to, čo sa týka toho zmetku. Správne ste vyslovili moje meno, ale povedali ste Herr Lösing a všetky eh, dámske poslanky ste oslovovali slovom pán. Chcem vás upozorniť, že aj ženy sú poslankyne v tomto parlamente a možno by ste ženské kolegy nemohli oslovovať slovíčkom pani. Dobre, takže ja sa môžem pripojiť ku kolegyne Nielsen. Aj moje informácie nie sú také, že by sa situácia e, v ľudských právach v Turkmenistane natoľko zlepšila. Ešte stále tu panuje korupcia a jednu vec chcem pripomenúť. Veľmi jasne bolo povedané, že neexistuje eh, tlačová sloboda. Ak si spomínam na tlačovú besedu parlamentu, kde šlo o Venezuele, tam sa o tom hovorilo, ako keby to bol najhorší štát na svete Stále sa o tom hovorilo a tu sa to vôbec neobjavuje a to sa mi zdá byť trochu zvláštne. A pýtam sa, aké záujmy má Európska únia na to, aby uzavrela dohodu. A pýtam sa, pre koho je to užitočné, alebo sa jednoducho pozriem na mapu. Prvý bod ma trochu znepokojuje. Pre koho je to užitočné? Hovorilo sa o dodávkach plynu a tu som zistila, že v najbližších 10 až 15 rokoch z Turkmenistanu nemôžu existovať žiadne závažné dodávky plynu do EÚ. Čína, Írsko, Rusland a Irán s Turkmenistanom v tejto oblasti však uzavreli dohody. Možno také takého strategické aspekty sú v popredí tejto dohody. A potom vám ešte odporúčam naozaj sa pozrieť na mapu. A tu chcem položiť otázku. Turkmensko susedí s rôznymi konfliktnými oblastiami a mňa by zaujímalo, či v tej partnerskej dohode sú súčasťou aj readmisné dohody, readmisné dohody utečencov, či toto je takisto tam naplánované. Ďakujem. Voglio evitare una noiosa e, e aby sme sa vyhli nejakej sterilnej rozprave. Ja som e, sa na vás obrátil so žiadosťou veľa vážený e, poslanec a uplatňuje sa to na e, muža aj ženu. Možno, že to je kvôli prekladu, ale ja viem, že ste žena, vážna kolegyňa. Ďalší rečník. Ďakujem pekne. Dobre, budem pokračovať po polsky, hovorí pán e, Šiviec. Pán predseda, ja som prekvapený, že ste nás vyzvali k stručnosti, pretože my sme mali začať pred hodinou a pol a ja som sa naozaj e, pripravil a tešil na túto rozpravu. Ja e, sedím tu veľmi trpezlivo. V predchádzajúcich e, kolách ste nevyzývali k stručnosti. Ako tieňový spravodajca za socialistov by som sa chcel uh, vyjadriť k tomuto bodu a žiaľ nesním to za minútu. Tá téma, o ktorej dnes hovoríme, je oveľa širšia a netýka sa iba Turkmenska. Ja som sa pozrela na všetky dokumenty a politiky, ktoré vypracovala EÚ v nedávnej dobe. A vo všetkých sa hovorí o e, vzťahoch s Strednou Áziou. Takže to je prvá vec, na ktorú chcem upozorniť. Nedá sa hovoriť jedným hlasom, keď formulujete politiku vo vzťahu s krajinou, kde nedávno e, e, zahynuli ľudia. E, ide o Kyrgyzsko, ale aj Turmensko a zatiaľ teda nemáme nejaké aktuálne hodnotenie komisie. Takže preto prvá výzva z mojej strany. Keď sa vrátime k tomuto bodu, keď budeme mať už návrh správy na stole, tak potom si musíme vypočuť úplné hodnotenie situácie v Turkmensku a to z úst komisie a eventuálne ďalších relevantných inštitúcií. V tejto časti sveta sa dejú významné dramatické zmeny a my my máme už istú skúsenosť ako členovia tohto výboru a my musíme podporiť všetko, čo je e, pozitívne. A teda e, pokiaľ tá zmena e, neprichádza iba z hora, je to postsovietská republika, ktorá prechádza dramatickými zmenami ak teda rozhovory prebiehajú o dohode, tak potom by sme mali nájsť priestor, kde by bolo možné ako EÚ poskytnúť podporu pre takéto pozitívne zmeny. Pretože ak súčasné úrady hovoria o zavádzaní istého pluralizmu, tak možno, že by bolo lepšie, keby vôbec nehovorili o politickom pluralizme. Ak chcú podpísať dohovor OSN, tak by možno, že bolo lepšie, keby urobili niečo ako vôbec nič. Takže musíme si identifikovať oblasť, kde by naša podpora bola zmysluplná. Takže ja som sa naozaj intenzívne pripravil na dnešnú rozpravu a preto e, si nemyslím, že by sme mali čakať ďalších 6 mesiacov na to, aby sme e, to uzavreli. Mali by sme to spraviť čím skôr. Pán kolega Šimanský. Lídry v tejto časti sveta neobraňujú ľudské práva, ak im predložíme veľmi prísne podmienky, ktoré majú splniť, tak na to zabudnime hneď teraz zabudneme na akúkoľvek našu politickú prítomnosť v Strednej Ázii, pretože žiadna z týchto krajín nebude schopná splniť v blízkej budúcnosti takéto požiadavky. Táto oblasť je veľmi dôležitá pre EÚ a je to taká skúška pre nás, e, ako zabezpečiť našu e, prítomnosť. Je tu obrovský tlak zo strany Ruska, preto my máme času málo na to, aby sme e, rozvinuli politické a hospodárske vzťahy. Ak premárnime čas, ak budeme hovoriť o tom, ako vyzerá pluralizmus v Turkmensku, vo vzťahu s médiami a politickými stranami, tak potom ten čas naozaj premárnime. Musíme na to pamätať, musíme myslieť na to, ako rozvinúť politické hospodárske vzťahy medzi EÚ a Strednou Áziou a ako by nám to pomohlo e, v presúvaní aspoň časti našich hodnôt e, mať voľný obchod, e, bez ľudských práv to naozaj ohrozí aj právny štát a demokraciu. Preto som rád, e, že to povedala aj spravodajkyňa. Potrebujeme takýto realistický prístup. Ďakujem pekne. A teraz e, pani Gomeš. Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj potrebujeme mať ten dokument pred očami a opierať sa o text ale môžem už teraz povedať, že nesúhlasím s tým mimoriadne pozitívnym hodnotením našej kolegyne spravodajkyne, aj keď e, rozumiem, že keďže ste tam boli, tak máte možno, že iné, iný pohľad, ale máme aj iné informované zdroje, ktoré hovoria, že napriek dôležitosti energetickej otázky nemôžeme zatvárať očami pred ľudskými právami. Potrebujeme, aby došlo k pokroku v oblasti demokracie v Turkmensku. A taktiež nesúhlasím s tým, že eh, jednostranný eh, systém je dobrou azijskou tradíciou. Nie, to sa dá povedať aj o mojej krajine, ktorá žila pod eh, diktátorov Salazara alebo e, Frankom v Španielsku. Takže nedá sa hovoriť o dobrej azijskej tradícii, pretože máte aj e, Indiu, Indonéziu a to sú naozaj demokra- demokratické krajiny. Takže naozaj musíme to zohľadniť aj v tejto správe. Ďakujem pekne pani Gomeš. Stručný záver, spravodajkňa Nikolaj. Ja by som chcela zareagovať, ja by som chcel zareagovať na pani Gomez. Áno, totalitný režim e, musí byť prekonaný, treba proti nemu bojovať. Ja nehovorím, že toto je otázka, ktorá akokoľvek súhlasí s jednostranným systémom podľa asijského spôsobu, ale ide tu o jednotlivé politické a historické opcie ktoré má krajina k dispozícii. Vzťahy s Afganistanom. Áno, Turkmensko je faktorom stability v súvislosti s afgánským konfliktom. Vláda pod prezidentom Kazajom je podporovaná je tu bezplatná dodávka elektriny e, a aj inak vlastne sa podporuje stabilita Ide tu o pozitívnu, optimistickú alebo pesimistickú opciu. Nuž, ja si myslím, že nemožno kresliť iba čiernu alebo bielu. A v tejto súvislosti chcem uh, takisto spomenúť otázku ľudských práv. Uh, sú tu dobre informované zdroje, uh, ktoré skúmajú e, prípady dvoch zatknutých osôb v Afganistane. Toto sú veľmi dobre informované kruhy a ja si myslím, že už opakovane e, sme sa chytili na falošné ohlásenia. Musíme presne preskúmať naše zdroje. Je tu e, veľvyslanec Marie Opera House, musíme oveľa podrobnejšie preskúmať, čo sa v krajine deje vážení kolegovia, musíme pristupovať e, e, k tomu realisticky. Nesmieme len E, nesmieme len sa zameriavať na, na, na tie negatívne body, pretože vždy existujú negatívne kritické body a potom si môžeme položiť otázku, či sa nestávame komplicmi e, tým, ktorí takisto porušujú tieto práva. Ďakujem. Grazie, la relatrice, l'ultimo punto, Ďakujem pani spravodajkyňa. Posledný bod. E, správa spoločnej delegácie Afed, DV a BUDŽ E, do Blízkeho východu. E, máte niečo k rokovaciemu poriadku? Nech sa páči. Ja som chcel položiť nasledovnú otázku. Prosím, vynechajte túto diskusiu. Veľmi dobre viete, že táto delegácia zažila určité komplikácie, čo sa týka zloženia, aj čo sa týka vypracovania programu. Um, bolo to veľmi polemické, takže naozaj by sme sa tomu mali vyhnúť. Ale e, toto e, sa podpísalo aj pod e, stanovisko nášho predsedu výboru stanovisko parlamentu treba hájiť, ale pri všetkej úcte ja si myslím, že to dlhujeme výboru a delegácii, ktorá mm, cestovala do Izraelu a mm, Palestíny, aby táto diskusia um, prebiehala za prítomnosti e, predsedu výboru pana Albertiniho, aby e, sme naozaj v kľude mohli diskutovať o výsledku tejto misie. Ďakujem. Nuž, um, um, pán Viganin, vy ste sa e, vyjadrili a toto bola otázka. Ja sa pýtam, vy chcete vystúpiť k tomuto bodu? Nech sa páči. E, k tomu, čo povedal pán Panceri, ja si myslím, že máme už len 10 minút. Nuž a táto delegácia bola veľmi dôležitá. Okrem toho e, došlo k nejakým e, udalostiam potom a myslím, že potrebujeme viac času e, a podrobnejšie o tom diskutovať, aké sú závery, ktoré z toho môžeme vyhodiť z tejto návštevy. Takže aj ja by som navrhoval, aby sme to odročili na neskoršiu časť, na dnes, dnešné popoludne alebo dokonca na zajtra. Ďakujem aj vy, pán Weigl, k tomuto bodu. Nech sa páči. Ja by som chcel podporiť tento návrh. Ja si myslím, že by bola škoda, keby sme nevyužili e, túto delegáciu a túto vynikajúcu správu e, na trochu e, hlbšiu, hlbšiu diskusiu o udalostiach, ktoré sa udiali pred, počas a po návšteve delegácie eh, v Blízkom východe. Ďakujem. Sempre sullo stesso argomento? Prego. Dobre, tie isté argumenty, nech sa páči. Ja sa chcem pripojiť k predrečníkom. Ja som taktiež bola v tej delegácii, ktorá bola v Gaze. Naozaj hovoríme o tom neskôr, pretože je tu málo poslancov e, a mohlo by to byť aj za prítomnosti výboru pre zahraničné záležitosti. Sempre sullo stesso argomento? Prego. Aj vy e, k tejto téme, nech sa páči. Ja samozrejme súhlasím, musí e, tu byť prítomný predseda a ak by sme to mohli odložiť na e, zajtra do obeda, namiesto dnešného poobedia, myslím, že by to vyhovalo nielen mne, ale aj mnohým ďalším kolegom, takže taký malý návrh z mojej strany. Žiadne ďalšie komentáre k tomuto bodu. Nuž dobre, tak v takom prípade je moja odpoveď. Ehm nasledovná. Poprvé, konkrétne nie je možné prediskutovať túto správu teraz, e, konkrétne pred júlom alebo na osobitnom zasadnutí. E, harmonogram je stanovený, je veľmi tesný, to je technické hodnotenie a takto v tomto zmysle to chcem výboru povedať. Čo sa týka prítomnosti kolegu Albertiniho, podľa môjho názoru, správa o takejto dôležitej delegácie mm, sa môže, diskusia o takejto správe sa môže uskutočniť bez ohľadu na to, kto tú delegáciu viedol. Správa je adresovaná delegátom e, vo výbore a viac menej môže byť podrobná, viac či menej, ale treba to vnímať nezávisle od e, predsedu, osoby predsedu a času, kedy sa táto správa vlastne predloží výboru. Či už som to ja, alebo nejaký iný podpredseda, toto nemá žiadnu relevantnosť, čo sa týka e, skutočnosti, pretože tá správa je adresovaná e, kolegom výboru, členom výboru a nie predsedovi výboru. V tomto zmysle nie som e, názoru, ktorý vyjadril kolega Ancieri. Naďalej platí, že táto správa môže byť predmetom diskusie v júli alebo na mimoriadnom zasadnutí, ktoré by sme potom spoločne dohodli s našimi kolegami, by sme potom museli teda stanoviť termín. Ďakujem, a ja som bol členom tejto delegácie a musím povedať, že e, máme zasadnutia alebo osobitné zasadnutia na rôzne témy. Izrael na základe udalostí e, za uplynulých časov e, a to, že náš minister nemohol pricestovať do pásma Gazy, tak sa to dostalo do, do, do popredia. To bola delegácia troch výborov. To nebola nejaká malá delegácia, to bola delegácia na veľmi vysokej úrovni s vysokým zložením a je vhodné o tom diskutovať. A aj keď pán Albertini nie je nemôže byť fyzicky prítomný. Napokon on bol členom, on je členom výboru a jeho list a jeho vyjadrenia mm, boli e, všetko možné len nenápomocné v Izraeli a e, možno by sa mohol poučiť pri tej rozprave. Ja ako Nemec, e, ktorému sa predhadzuje, že je proti výboru, a k tomuto by sa mala viesť ešte samostatná rozprava. Preto je dôležité, aby bol prítomný ak je to osobitné zasadnutie, alebo ak to bude v Štrasburgu, tak si myslím, že sa toto zasadnutie by malo uskutočniť. Bolo by dobre, keby sme prizvali aj členov z iného výboru, pretože to musí predstavovať taký celkový obraz a e, vybaviť to za 5 alebo 10 minút to e, nevyhovie ani Palestíne, ani Izraelu, ani, ani, ani dôstojnosti tomuto domu, e, teda tomuto, tohto parlamentu. Ďakujem. Ha chiesto, sì, scusi, ha chiesto di intervenire ancora l'onorevole Panzeri. Di... Ešte pán Panzeri. Nuž, my sa... Toto nie je procedurálny problém, pán predseda. Môžete povedať, že je to v poriadku, či je pán Albertini tu alebo nie, že je to jedno, ale ja si myslím, že je normálne, že ak eh, jeden alebo viacerí členovia výboru požadujú, aby správa o takejto dôležitej delegácii sa uskutočnila počas prítomnosti predsedu, tak by sa to tak malo splniť. Môžeme rozhodnúť aj o opaku, ale dobre. Čo sa týka časového e, naplánovania, ja si myslím, že bude možné, alebo malo by byť možné, budúci týždeň e, zvolať e, výbor AFED, aby sme mohli ohodnotiť, prehodnotiť závery tejto delegácie, pretože ja to takto, môžem, e, ja to takto nemôžem prehodnotiť. Ešte niečo, pán Weigl. Ďakujem, pán predseda. Chcem povedať, že návrh, e, aby bol prítomný pán Albertini, e, by nemal byť vylúčený, ale možno to nie je to najdôležitejšie pri otázke či tá správa je primerane e, prediskutovaná aj za prítomnosti členov ostatných výborov a ak si to želajú. Ale problém je v tom, že je e, potrebné, aby sme sa tomu venovali v našom výbore prioritne. Bolo by smiešné, keby sme o takejto dôležitej otázke diskutovali na konci zasadnutia kedy už sa niektorí ponáhľajú na iné zasadnutia a ja sa rád chopím vášho návrhu, aby sme e, to presunuli na iný vhodný termín, ale nemali by sme e, zblamovať tento výbor tým, že by sme opäť mm, prijali veľmi sporné rozhodnutie a Neprijali sme rozhodnutie, než delegácia išla e, do Blízkeho východu, takže musíme to prebrať veľmi seriózne aj po obsahovej stránke. Ďakujem. Allora, sotto un profilo pratico il tempo si è esaurito, quindi non rimane solo... Dobre, Takže vyčerpali sme náš čas, čiže už vôbec nemáme príležitosť e, diskutovať o tejto správe. Z dôvodov demokracie treba povedať, že členovia výboru sú suverénni. V tomto zmysle kladiem formálnu otázku, ste za alebo proti tejto žiadosti e, správu e, preložiť na iný termín, na ktorom sa spoločne dohodneme samozrejme e, po konzultácii s našim sekretariátom. Ja nesúhlasím s pánom Pers, Persea. Ja si myslím, že nezávisle od predsedníctva eh, by takéto zasadnutie sa malo uskutočniť, či už za prítomnosti pána Albertiniho alebo nie. Ale ako som povedal, vy ste suverénni, takže prosím, eh, vyjadrite sa, kto je za presunutie eh, tejto diskusie na termín, ktorý sa ešte stanoví. To je formalita, ale požiadam vás, kto je proti, kto sa zdržal. Dobre, takže termín sa presunie na júl, alebo sa to stanoví ako osobitné zasadnutie a toto musíme takto nejak naplánovať aj v časovom harmonograme. Pán Vigenen, eh, mohli by sme o tom diskutovať v stredu aby sme e, sa rozhodli, akým spôsobom e, zrealizovať túto diskusiu čím skôr. Áno, ako ste povedali, e, v rozšírenom predsedníctve to prediskutujeme. Ďakujem za váš návrh, ďakujeme za vaše príspevky.